del palace. I know, I feel like Paris is also slightly hostile to in a very yeah. obvious and obvious way. Good morning, everybody, dear colleagues. Pekné dobré ráno. Prajem všetkým vážené kolegyne, vážení kolegovia. Mali by sme začať. Ďakujem pekne, že ste sem pricestovali teraz prejdem do španielčiny. Ak potrebujete tlmočenie, nasadte si prosím slúchadlá. Buenos días a todas y a todos. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. V mene výboru FEM Európskeho parlamentu vás tu vítam. Ďakujem, že ste prišli. takisto ďakujem za organizáciu tohto samitu. Diskusia bude určite zaujímavá a nachádzame sa v momente, kedy veľké výzvy, ktoré sú aj pred nami v EU, aj na celom svete, zároveň sa týkajú aj veľkých otázok, ktoré e, sú tu s nami dlhodobo a ktoré by mali nás e, viesť v našich aktivitách, či už politických, ale takisto aj vo výskume, takisto pokiaľ ide o občianske spoločnosti alebo organizácie občianskej spoločnosti, sociálne organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť kvalitu života e, a dosiahnuť rovnosť medzi mužmi a ženami. Dnes do obeda v rámci teda názvu Kvalita inovácia výskumu prostredníctvom rovnosti budeme mať príležitosť vypočuť si rôznych e, e, vystupujúcich, ktorí budú s nami hovoriť o rôznych témach. Tým sa takisto chcem poďakovať za ich účasť. Včera sme na výbore pre práva žien hovorili o iniciatívnej správe, na ktorej momentálne pracujeme a tá sa týka úlohy politiky rovnosti v oblasti duševného zdravia v rámci tých jednotlivých cieľov a otázok, ktoré s tým súvisia. A dúfame, že práve aj e, tú otázku transverzálnosti rodovej rovnosti sa nám podarí sem nejakým spôsobom začlení, pokiaľ ide o naše politiky v oblasti eh, výskumu, inovácie, technológie. Tam vždy treba pamätať práve na začlenenie tohto konceptu transverzálnosti, tom mainstreamingu e, do týchto politík, aby všetky naše politiky vždy pamätali na to, e, aký pohľad alebo akú úlohu v danej oblasti majú ženy, polovica Európy. Takže ďakujem vám ešte raz, že ste prišli vypočujeme si našich prednášajúcich, našich vystupujúcich a dúfajme, že na základe aj toho potom budeme mať k dispozícii ešte lepšie argumenty a pozície, ktoré budú na prospech toho, eh, čo my robíme v našich životoch, eh, čo sa snažíme dosiahnuť v tejto oblasti. A teda rovno eh, vystupí pán Mario Pinto, čestný spolupredseda tohto tejto schôdze, tohto zasadnutia. Ďakujem, že ste prišli aj vy. Mário, budete vlastne spolu predsedať e, tomuto e, panelu. Nech sa páči. Merci pour cette aimable présentation. Ďakujem pekne za túto milú prezentáciu. You know, we are doing a live stream here. And no... Tu tu vysielame e, naživo e, cez internet a ľudia nerozumejú e, po francúzsky alebo po španielsky. Nemohli by sme, prosím vás, to viesť v angličtine, pretože ostatní ľudia nerozumejú. Európsky parlament má pracovné jazyky, ktoré sú pracovnými jazykmi v Európskom parlamente sú všetky oficiálne jazyky Európskej únie a preto máme tú možnosť, eh, že môžeme rátať eh, s prácou našich tlmočníkov a treba uľahčiť aj tú možnosť eh, pre každého z nás, aby sa mohli vyjadrovať vo svojom materinickom jazyku. A preto si myslím, že pán Pinto sa môže na nás obratiť v jazyku, v ktorom sa mu ľahšie vyjadruje, aby lepšie sa vyjadrila. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme takto rešpektovali jazyky, ktorý každý z nás používame v našom každodennom živote. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani e, e, predsednička, vážne dámy a pani. E, pre mňa je veľké potešenie. Tu e, zastupujem kanadskú vládu. Ak dovolíte niekoľko úvodných poznámok ešte predtým, ako pristúpime k podstate tejto schôdze. Chcel by som povedať o úlohe e, vedy a technológie. E, Veda a technológia predovšetkým sa týka ľudí, dialogu, prepojení medzi nimi, e, spoločného využívania vedomostí. Avšak e, e, veda nie je rezervovaná pre elity vo veže zo Slonoviny. Musíme využiť všetky silné stránky výskumu, aby sme podporili rozvoj žien a členov ostatných E, horšie zastúpených skupín, či už v podnikateľkej sfére alebo vo výskume, s tým, e, aby sme vedeli viac e, využiť prínosy inovácie. Musíme stále premyšľať o tom, aby podmienky výskumu viac odzrkadovali štruktúru spoločnosti. Ak hľadáme nové námety, inšpiráciu a rozmanitosť názorov. A musíme preto zahrnúť všetky skupiny, ktoré tvoria našu spoločnosť. Nemôžeme viac ignorovať skupiny, ktoré doteraz boli marginalizované v spoločnosti a v, e, vo vede. E, v Kanade, keď hovoríme s pôvodným obyvateľstvom, e, využívame víziu dvoch očí, aby sme to videli v perspektíve, aby sme získali komplexný pohľad na svet. A práve takýto pohľad e, potrebujeme v snahe riešiť e, rodovú nerovnosť po celom svete, najmä v oblasti vedy a výskumu a technológií, e, pretože toto riešenie umožní naozaj dosiahnuť skutočnú rovnosť a teraz, pani predsednička, dozovám vám slovo späť. Pre mňa je veľkým potešením, že sa môžem zúčastniť tejto schôdze venovanej E, politike zabezpečenia e, blahobytu spoločnosti e, prostredníctvom vedy a techniky. Ďakujem. Muchas gracias, señor. Ďakujem pekne, pán Pinto. Máte absolútne pravdu, keď hovoríte, že nemôžeme nerátať s polovicou z nás eh, vtedy, keď potrebujeme využiť tento veľký ľudský potenciál, ktorý máme k dispozícii, aby sme mohli pokročiť vpred eh, v oblasti výskumu a nových technológií. A preto aj k tejto otázke a k ďalším otázkam by sme mohli aj dnes eh, diskutovať počas dnešného doobedia Teraz dám slovo pani Grace Manedy Nelinca, ktorá je ministerkou pre vedu a technológiu Južno- Juhoafrickej republiky. Chcem sa jej poďakovať za to, že vykonala takú dlhú cestu, aby mohla byť tu s nami prítomná na tomto zasadnutí. Pani Grace Nalady, máte slovo. Uh, thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne, pani predsednička. Pre mňa je veľkým potešením a veľkou cťou, že môžem Eh, vystúpiť na tak dôležitom eh, samite. Ďakujem pekne vám a vašim kolegom za pozvanie. Vážna pani predsednička, úvodom by som chcela eh, pripomenúť všetkým steným delegátom, že Južná Afrika sa teší demokracie iba 22 rokov, čo je krátke obdobie Počas tohto obdobia sme museli urobiť kroky, aby sme napravili všetky prejavy nerovnováhy, e, ktoré sme získali e, v, mm, počas obdobia apartheidu. Ide o obrovský počet e, nedostatkov v našej krajine. Okrem iného musíme riešiť aj záležitosť rodovej nerovnosti. Začali sme proces demokratizácie E, terciárneho vzdelávania v roku 1994, vtedy keď sme nastolili demokratické zriadenie. Proces zmien znamenal aj riešenie rasových a rodových otázok, teda prejavov nerovnosti a v rámci riešenia nerovnosti a exkluzie musíme riešiť problémy e, rasovej nerovnosti, účasti e, černochov, e, žien, ich angažovanosti. Čiže je tu celá paleta prejavov vyluč, vylučovania zo spoločnosti a štát a vláda to musia riešiť. Počas 22 rokov demokratického zriadenia sa podarilo dosiahnuť značný pokrok, najmä v oblasti vysokoškolského vzdelávania, avšak existujú značné problémy, ktoré ešte stále potrebujeme riešiť. Ak by som mala to všetko zhrnúť, e, bolo by treba povedať, že charakternou e, črtou našej krajiny najmä v oblasti vysokého školstva je skutočnosť, že veľká väčšina E, študentov, e, predstavuje e, mladý Černochov a ženy. Ženy sú významne zastúpené vo vysokom školstve v Južnej Afrike, čiže výrazne investujeme do mládeže a do prístupu žien do nových príležitostí. Avšak v tom čase, keď ženy sú prítomné vo vysokom školstve, i keď e, e, máme určitú e, prevahu žien, v oblasti výskumu prevladajú, predsa len muži. Ženy zaostávajú v oblasti vedeckého rozvoja, vedeckých kariér, alebo je ich menej medzi žiadateľmi o kandidátsku kandidátsky diplom, je ich iba 55 len niekoľko e, percent dostávajú e, vyššie e, úrovni vzdelávania ako magister alebo na úrovni PHD. A tieto oblasti potrebujeme riešiť, ak naozaj chceme dosiahnuť, aby ženy významne ovplyvňovali vedu a technológiu. Máme viaceré iniciatívy, ktoré sme pripravili v snahe odstraniť nedostatky Mám program Tutuka, ktorý znamená postaraj sa a e, to umožňuje e, ženám e, vo vede získať podporu pri príprave disertácie PHD, neskôr aj pri akademickom hodnotení. Tento program funguje od roku 2001, financuje ho štát a podporuje významným spôsobom ženy E, druhou možnosťou e, e, iniciatív sú strediska excelencie, kde ľudia s vysokými predpokladmi, dobrými predpokladmi môžu zaujať určité posty. Máme takých 16 stredisk, avšak iba jedno stredisko vedie žena a všetky ostatné majú na čele mužov. Máme ešte tretí model, e, ktorý sme prebrali od kolegov v Kanade. To je e, iniciatíva juhoafrického výskumu. Je určená pre postgraduálnych študentov a mladých e, výskumníkov. V roku 2015 sme mali 157 takýchto katedier. Polovica študentov predstavuje ženy a druhú polovicu predstavujú muži. Avšak z, z celého počtu týchto katedier e, iba 5 katedier majú na čele e, ženy. Bola som zhrozená, keď som e, videla tieto štatistiky ako účastnička vypracovania politiky v roku 2015 som sa rozhodla, že všetky nové výskumné katedre, ktoré sa budú zriadovať, budú sa snažiť dostať na čelo ženy E, viacerí kolegovia e, ma informovali, že nemáme v Južnej Afrike takýto veľký počet vedkyň, ale na veľké prekvapenie zo 40 katedier, ktoré sme e, pripravili na účely tohto financovania, keď sme otvorili konkurs a naznačili sme, že ženy dostajú prednosť. Dostali sme 63 žiadosti od žien, ktoré mali všetky predpoklady na obsadenie takýchto funkcií to znamená, že sme naplánovali 50, 45, 42 takéto katedry, ktoré eh, eh, obsadia ženy. A zobrala som pre seba veľmi dôležité ponaučenia, eh, ktoré znamená, že radikálne intervencie, politické kroky sú nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť zmenu v oblasti vedy a technológií. Čiže títo 42 eh, eh, katedry menia štatistiku, alebo eh, iba jedna z troch žien, ktoré publikujú vedecké mm, články. Musíme mm, to zlepšiť, poskytnúť lepšiu podporu ženám vo výskumu, pretože bez takéto podpory značná zmena sa nedostaví. Domnievame sa, že takéto kroky zabezpečia, aby ženy zohrávali dôležitú úlohu v nových oblastiach výskumu, teda v energetike, zdravotníctve a v bioekonomike. Veľmi sa snažíme spolupracovať s vedúcimi predstaviteľmi vysokého školstva, aby sme e, zabezpečili väčšiu podporu pre e, ženy výskumníčky, ktoré e, rozbehajú svoju kariéru v tejto oblasti, ktoré sa stávajú novými vedkynemi s tým, aby e, dosahli úroveň etablovaných e, vedcov s tým, aby mohli obsadzovať dôležité funkcie vo významných inštitúciách, ktoré podporujeme. Vážna pani predsednička, dúfam, že teraz chápete, čo sa nám podarilo dosiahnuť pri zabezpečení pokroku a vytváranie podmienok, ktoré podporujú ženy vo výskume, technológiách a inováciách, ale potrebujeme toho robiť podstatne viac. Záverom eh, by som chcela obrátiť pozornosť na africký kontinent. Máme eh, v Afrike miliardu eh, obyvateľov a sme najrychlejšie rastúcim regionom vo svete. Zabezpečujeme hospodárskú integráciu, diversifikujeme tovary a služby, ktoré vyvážame. Treba zabezpečiť, aby hospodársky rast na kontinente bol inkluzívny, aby prínosy tohto rastu e, e, mohli využiť e, všetci obyvateľa tohto kontinentu. Domnievame sa, že na to potrebujeme vytvárať nové pracovné miesta. Potrebujeme zabezpečiť, aby viaceré odvetvia ekonomiky Afriky poskytovali dôstojnú prácu, aby e, zabezpečili e, e, absorpciu pracovného trhu, aby rozšírili prístup k dôstojným pracovným miestam. Musíme rozvíjať ťažovný priemysel, polnohospodárstvo, stavebníctvo, hotelierstvo a podnikanie v malom, aby sme vytvárali čo najviac pracovných miest. Musíme rozvíjať výrobu, finančné služby, telekomunikácie, a obchodné služby. A na to potrebujeme e, dobrú kvalifikáciu, vedu a inovácie. A potrebujeme mať e, e, aj africké ženy s tým, aby optimálne sa zúčastňovali na hospodárskom vývoji a prispievali k rozvoju vedomostnej ekonomiky. E, musíme e, zabezpečiť, aby e, rodová nerovnosť v oblasti vedy, výskumu a inovácií sa odstraňovala. Je to nerahká úloha pre politikov, parlamenty a vlády. Domnívame sa však, že participácia žien na vede, výskume, inováciách má kľúčový význam pri podpore rozvoju jednotlivých krajín a národov snaha podporiť inovácie v Afrike, e, domnievame sa, pomôže zmeniť svet aj mimo Afriky, pretože e, to prináša nové pohľady na svet, e, zdravie a technológie socioekonomická evolúcia, o ktorej sa domnievame, že hybnou silou môžu sa stať veda, inovácie, technológie, zmení konvenčné pohľady na jednotlivé aspekty ľudskej činnosti sme odhodlení e, podporiť e, e, ženy vo vede, aby pôsobili v Afrike. Musíme však zabezpečiť pre nich pracovné miesta na poprednom kraji vedy. Hľadáme schopné ženy, ktoré budú riešiť imperatívy v oblasti rozvoja, ktoré dokážu dosiahnuť čo najvyššie E, e, miesta e, v rebríčku vedúcich predstaviteľov vedy a inovácií. Vážna predsednička, podarilo sa nám dosiahnuť určitý pokrok v Južnej Afrike sme na začiatku prvých dobrých výsledkov v niektorých afrických štátoch, ktoré sa snažia zvýšiť investície do vedy, technológie a inovácie, aby sa ženy dostali na čo najvyššie priečky, potrebujeme urobiť podstatne viac. Dúfam, že prostredníctvom tohto e, stručného príspevku e, aj e, ja vás budem nabadať k tomu, vás poslancov Európskeho parlamentu, aby ste vytvárali partnerstva so ženami političkami na africkom kontinente, aby sme spoločne zabezpečili zmenu postavenie žien nie len v Afrike, ale aj po celom svete. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Pani Naledy. Pred eh, nejakým mesiacom jedna delegácia výboru pre ženské práva Európskeho parlamentu sme navštívili Rwandu, aby sme videli politiky v oblasti rodovej rovnosti, ktoré sú tam implementované a mali sme možnosť e, sa stretnúť s realitou každodenného života, kde sme videli, ako ženy sa stávajú protagonistkami zmeny v tejto krajine. Mali sme možnosť takisto navštíviť e, aj e, výsledky rôznych iniciatív, Jedna návšteva e, v vzdelávacom centre pre ženy bola veľmi zaujímavá. Jedna mladá rvančanka nám povedala, ja snívam, že raz budem nezávislou ženou v mojej budúcnosti a preto vzdelávanie je zásadnou otázkou a preto absolútne súhlasím s tými slovami, ktoré ste tu odprezentovali, že je potrebné pokročiť v tejto politike aby ženy mali všetky nástroje k dispozícii, aby mohli byť e, tak súčasťou rozhodovania v, o našej budúcnosti. A preto chceme poďakovať za to, čo si povedali, že ešte veľa musíme vykonať, pretože myslím, že to je tá zásadná otázka pre všetkých tých ľudí, ktorí máme v rukách politickú zodpovednosť, e, pretože vždy chceme osvetliť, aké sú tie iniciatívy, tie práce, na ktorých e, robíme. Avšak samozrejme si treba uvedomiť, že ešte veľa pred nami je toho, čo urobiť a že máme ešte tú cestu pred sebou, keď chceme implementovať rôzne iniciatívy, ako aj nástroj, aby sme dosiahli tieto cieľe. Preto si myslím, že je veľmi dôležité a chcem za to poďakovať vám za váš príspevok. Odovzdám slovo teraz ďalšej rečničkej, pani Marie Makarová, ktorá je členkou eh, programu pre rodovú rovnosť Norforsk, ktorá určite vám a nám teda odprezentuje veľmi zaujímavú prezentáciu, príhovor. Chcem poďakovať za to, že ste tu dnes s nami, takisto aj ďalší rečníci a týmto vám odozdávam slovo. May I have my slides on? Thank you. Ďakujem pekne. Poprosím moje slajdy, rovno ďalší. Pani e, predsednička, pán spolupredseda, dámy a páni, Chcem pripomínať, že to je nordický región. Je to 5 krajín. Dánsko, tam na juhu, potom Fínsko na východe, Island na západe, Norsko a Švedsko, to sú tie dve v strede. E, sú to teda niektoré samostatné krajiny, ale máme aj autonómne regióny. Olandské ostrovy medzi Švedskom a Fínskom, Fajerské ostrovy na juh od Islandu a Grónsko, e, na tej mape vidíte iba čas, samozrejme Grónska vľavo e, hore. Spoločne tieto nordické krajiny majú 26 miliónov obyvateľov a sme 10. najväčšie hospodárstvo na svete, ak to zrátame dokopy. Máme e, spoločnú históriu do veľkej miere, miery našich 5 krajín, máme severský koncept e, sociálneho štátu a hodnot a takisto máme aj spoločné e, výskumné systémy. E, ten vychádza z univerzít a z verejne financovaného štátneho výskumu. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, máme u nás istý paradox na severe. Poprvé, nordické krajiny sú tie, ktoré sú najviac rodovo rovné spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie vo všeobecnosti, keď sa pozrieme na indikátory ako práca, financie, vedomosti, čas, moc, zdravie. A tieto indikátory e, vychádzajú e, z Európskeho indexu pre rodovú rovnosť a tie hodnoty za minulý rok vidíte e, na obrazovke Eh, vo väčšine našich krajín je to vyše 70, ostatné krajiny majú menej ako 60, respektíve niekedy iba 30 a európsky priemer je 53. A teraz paradox. Napriek tejto skutočnosti, napriek eh, rodovej rovnosti, vo všeobecnosti, nemáme rodovú rovnosť eh, v akademickom svete. Už desiatky rokov polovica absolventov sú ženy, ale Eh, pokiaľ ide o profesorov, tých eh, nemáme viac eh, žien v porovnaní so zvyškom Európy. Tie percentá sú 15 až 24 pokiaľ ide o teda plných profesorov, profesoriek v nord- nordických krajinách, pričom v Európe priemer je 20 Ďalší slajd poprosím. Dôsledky tejto skutočnosti, teda že máme nedostatok ženských profesorov, profesoriek, tie sú výrazné. Nemáme rekt autorky, nemáme e, riaditeľky financovacích e, agentúr alebo organizácií, ktoré hodnotia výkon v akademickom svete a proste ani e, ženy, ktoré by tie vedecké politiky nejako podporovali na tej najvyššej úrovni. To znamená, že tie hlavné rozhodnutia, ktoré padajú, E, alebo ktoré sa prijímajú v oblasti výskumu, výskumných priorít, e, pokiaľ ide takisto o objem financií, zacielenia týchto financií, e, tak vlastne tieto rozhodnutie de facto prijíma iba polovica komunity kolektívna inteligencia si navyše vyžaduje rozmanitosť a pokiaľ rozmanitosť nemáme, tak kvalita rozhodnutí nie je tiež optimálna. Ďalší slajd. Nordické krajiny sa snažia bojovať s touto otázkou rodovej nerovnosti v rámci akademického sveta a majú rôzne e, prístupy. Začnem s prvou analýzou, s prvým prístupom. V roku 2014 e, výskumný, výskumná rada v Norsku spoločne, spoločne s Nordforsk, a to za chvíľu vysvetlím, čo je, e, zverejnili správu alebo analýzu, kde je napísané, a teraz e, s nadpisom, nordický region e, krok, alebo ďalší krok smerom k rovno, rodovej rovnováhe vo výskume. E, poprvé bolo tam povedané, že progres tejto oblasti e, už niekoľko rokov stagnuje e, v nordických krajinách. Nie je žiaden rozdiel, pokiaľ ide o kvalitu výskumu medzi mužmi a ženami, iba je rozdiel v objeme výskumu. Ten e, objem je v prípade žien e, trochu nižší. A čím e, prestížnejší daný výskumný program je, tým menej žien sa o to uchádza a tým menej sú aj úspešné. Stručné vysvetľovanie Nordforsku je to spôsob, ako podporiť výskumnú spoluprácu medzi týmito piatimi krajinami. Nordforsk má politický mandát, pretože funguje v rámci nordického, nordickej rady e, ministrov. Ďalší slajd. Iný prístup to je výskum. Riešenie nordického paradoxu v rámci výskumu. Tu Nordforsk e, má jednu iniciatívu a spúšťa dve centra excelentnosti. To nie sú teda fyzické centra, ale virtuálne. Týkajú sa všetkých nordických krajín. E, veľký, alebo hlavný nadpis tejto snahy je riešenie nordického paradoxu rodovej e, nerovnosti vo výskume a v inovácii a hlavné highlighty e, týchto tém e, sú analýza vedomostí systémov z hľadiska rodového, identifikácia prekážok, porozumenie rodovej rovnosti na trhu práce a vyhodnotenie dopadu politik rovnosti. Ďalší slajd. Tretia aktivita sa týka legislatívy. Vo Fínsku sme mali od roku 1995 rodovú rovnosť, ktorá je začlenená do legislatívy. Keď to preložíme, čo to znamená v oblasti výskumu, znamená to napríklad e, následovný výskum na rada, ktorá bude prijímať e, rozhodnutia, pokiaľ ide o financovanie výskumu verejnými financiami, musí mať minimálne 40 e, e, danej menšiny. Výsledky sú nasledovné. E, počet alebo percento žiadateľov strany žien teraz v posledných rokoch už je 50 Tomu tak nebolo, keď legislatíva začala a proaktívne opatrenia e, sú e, pozbudzovanie, e, pozbudzovanie, monitorovanie, odporúčania a tak ďalej. Miera úspechu pre ženy v týchto hlavných programoch, ktoré Fínska rada financuje, je na, sú nasledovné postdoktorálne pozície, viac ako 50% ženy, granty na spustenie nezávislých e, vedeckých kariér, približne polovica úspešných žiadateľov sú ženy, ale potom, keď sa pozrieme na najviac e, prestížne profesorské e, e, funkcie, tam iba štvrtina sú ženy a riaditeľia tých centier excelentnosti, to je to nižšie percento. Čiže platí opäť, že čím je program prestížnejší, tým menej žien má. Vo Fínsku to, čo, čomu sa venujú výskumné skupiny, týmy, konzorcia, ktoré pracujú na univerzitách alebo výskumných e, centrách, tam v zásade e, rodová rovnosť je dosiahnutá, dosiahnutá s výnimkou oblasti STEM. E, čiže na tejto úrovni vidíme nordický paradox v tom zmysle, že iba 24% profesorských titulov má, majú ženy. Ďalší slajd. Spôsoby, ktoré sa aplikujú v nordickom regióne na boj proti tomuto paradoxu. Toto je konkrétne švédska vláda tam mainstreamuje politiky vo všetkých svojich aktivitách. Politické vyhlásenie švedskej vlády z roku 2015, a tu citujem, hovorí, ženy a muži musia mať e, rovnakú právomoc alebo schopnosť e, ovplyvňovať spoločnosť. Prvé, fem, prvá feministická vláda na svete implementuje také politiky, ktoré E, zvyšujú rovnoprávnosť medzi mužmi a e, ženami. A tento mainstreaming znamená, že tento aspekt bude e, začlenený do všetkých rozhodnutí alebo príjmania rozhodnutí, ale takisto aj rozpočtových rozhodnutí. O tom viac budem počuť od našich švedských kolegov. Posledný slajd. Máme urgentnú celosvetovú výzvu a to je málo žien v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky. Keď muži, teda keď ženy a deti a konkrétne dievčatá majú nižšiu reprezentáciu v oblasti STEM a to od školy, dôsledky sú tie, že e, ženy e, e, vlastne nie sú dostatočne zúčastnené na najväčšom a najrychlejšie rastúcom hlavne trhu s pracovnými pozíciami. Za posledné roky e, vznikajú v Európe 100 tisíce nových pracovných e, miest v sektore IT a digitálny jednotný trh e, by mal vytvoriť až ďalších 800 tisíc nových pracovných pozícií do roku 2020. Pokiaľ ženy nie sú vzdelané v oblasti STEM, pokiaľ nie sú vo výskume STEM, pokiaľ E, je tomu tak, tak proste ženy nebudú ani medzi inovátormi. Čiže môj záver je nasledovný. Bez proaktívnych politik na podporu žien v akademickom svete a konkrétne vo výskume STEM e, znamená to, že polovica talentu, ktorý e, mám k dispozícii, bude chýbať, pokiaľ ide vytváranie inovácií, ktoré podporuje hospodársky rast v Európe. Ďakujem pekne. Muchas gracias, señor. Ďakujem pekne pani Makarova za vašu prezentáciu. Myslím, že tie údaje, ktoré ste nám ozrejmili, nám ukazujú ďalšiu veľmi dôležitú realitu, o ktorej musíme hovoriť. A to sú práve tie zásadné veci, pretože ženy sa začínajú čoraz viacej zakomponovať alebo byť súčasťou tak teda ako akademického sveta, ako aj výskumných eh, sektorov. Preto je potrebné aj, eh, aby zohrávali dôležitejšiu úlohu, aby mali väčšiu zodpovednosť eh, Eh, aj na vyšších úrovniach, nielen na tých nižších, eh, tam, kde sa príjmajú rozhodnutia. V rámci gender mainstreamingu eh, sa snažiť z tejto perspektívy rodovej rovnosti ovplyvniť všetky politiky, pretože keď sa ženy nedostanú do toho na tú úroveň najvyššiu, kde sa príjmajú rozhodnutia, nikdy sa nám to nepodarí zabezpečiť rodovú rovnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujem za vašu prezentáciu. A predtým, než začneme s diskusiou, chceli by sme vám teraz pustiť krátke video, kde pán komisár Carlos Modás, ktorý je komisárom pre inovácie, vedu a technológie, vám eh, sa chcel prihovoriť, pretože dnes ráno nemôže byť tu s nami prítomný, ale aspoň nahral pár slov, ktoré vám teraz eh, chceme premietnúť. Ďakujem. Dear friends, I'm sorry not to be with you in person, but I wanted to send my best wishes for a successful gender summit. We welcome the fact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 príhovor pána komisára, ktorému chceme poďakovať za to, že sa nám prihovoril. A začneme s diskusiou, ktorú môžeme mať asi tak 20 minút. Máme na to k dispozícii, nakoľko taký je stanovený program. Najprv odozdám slovo pani Mohorovej.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 Obidve vystúpenia e, e, boli vynikajúce, či už e, od pani rediteľky alebo pani ministerky. Veľmi na mňa zapôsobili aj emocionálne. Som poslankyňa zastupujúca Maďarsko a v Maďarsku pravidelne sa stretávam s ľuďmi, vrátane žien, ktorí sú nespokojní, pretože mm, či už nemajú prácu, alebo dostávajú e, zlý plat, prípadne pôsobia v oblasti, ktorá ich nenaplňa, neposkytuje im pocit bezpečia, istoty a prípadne musia robiť e, e, veci, ktoré sa im nepozdávajú. To znamená, že vynakladajú veľa energie, aby hľadali Mm, prácu, ktorá ich e, uspokojí a zabezpečí dôstojný e, život. Pani rediteľka, jasne ste povedali, že inovácie, výskum a veda predstavujú oblasti, kde e, potrebujeme prekonať prekážky, ktoré bránia ženám a devčatám v pôsobení v týchto oblastiach neumožňujú ženám e, rozhodnúť sa pre určité školy, ktoré im zabezpečia dôstojné postavenie v takýchto oblastiach. A e, takisto aj vystúpenie pána ministerky na mňa veľmi zapôsobilo, pretože pochádzam z krajiny, e, ktorá prešla hlbokými politickými zmenami a preto mám na vás aj pomerne haklivú otázku. Po tých týchto politických zmenách. E, mali ste e, komplikácie, keď ste hovorili o tom, že my, ženy, by sme chceli sa presadiť v oblasti inovácií, technológií a e, vied. A že nechceme nechať ostatných, aby vykoristovali naše alebo znižovali prírodné zdroje pretože e, aj v našom prípade e, e, mnohé organizácie z cudziny chceli zneužívať naše prírodné zdroje, našu pôdu, vnímali nás iba ako trh s lácnou pracovnou silou. Takzvaní investori E, prinašali za sebou e, e, nízkokvalitnú výrobu. Ale nechceme ísť touto cestou, nechceme zle platené pracovné miesta, chceme ísť cestou inovácií vedy a chceli by sme mať svoje vlastné vynálezy, chceli by sme výrob, vyrábať výrobky, ktoré vytvoríme vlastnými hlavami, e, chceme ich e, predávať a mať všetky prínosy z toho. E, pri svojom rozhodovaní vykročiť touto cestou, cestou vedy a inovácií, či aj ženy zohrávali pri tom dôležitú úlohu. Domnievam sa, že u nás v Maďarsku befektetők és a helyi vezetők között. És... Veda a výskum a hospodárstvo e, sú e, pretkané korupciu. Potrebujeme mať e, nové prístupy, aby sme mohli vykročiť cestou k spravodlivosti a spravodlivému rozvoju vrátane v oblasti vedy, inovácií a výskumy. Veľmi rád, by som si vypočul stručne o vašich skúsenostiach a opätovne sa vracam na pani rediteľku E, e, Spomnili ste prvú feministickú vládu e, na svete. Som zvedavá, či existuje iné krajiny, kde sa uplatňujú nové prístupy k ženám. Ako by sme mohli naplniť cieľ, aby sme mali dostatok žien na významných pozíciách v oblasti vedy a inovácií? Ako by sme mohli eh, zabezpečiť viac žien s dobrými mm, pracovnými eh, miestami? A teraz, pani Esnautar, neviem, či som správne vyslovila eh, vaše meno. Ja, vielen Dank. Áno, ďakujem veľmi pekne. Chcel by som tiež poďakovať za dva veľmi inšpirujúce prejavy, ktoré Eh, hovorili o tom, že musíme eh, dostať viac žien do eh, vedy. A toto je aktivita, ktorá sa predstavuje z Európskej únie s veľkou angažovanosťou. Naozaj potrebujeme mať viac žien vo výskumu v rozhodujúcich pozíciách. V severských krajinách sa vedie veľmi intenzívny výskum a E, zistíme, prečo je tak e, e, zložité vyriešiť tieto problémy. Ale myslím si, že máme viac sa venovať rodovým otázkam vo všeobecnosti, vo výskume, aby sme vedeli využiť výsledky výskumu, naučili inovácií, aby sme vytvárali nové obchodné modely, aby sme dosiahli zmenu v spoločnosti. A tu sa domnívam, že chýbajú určité opatrenia, ako by sme mohli e, zapracovať e, rodové aspekty do inovačného systému, ako by sme to vedeli zakotviť. Existujú nejaké politické opatrenia alebo politické úvahy v tomto smere, aby sme viac presadzovali túto tému? Thank you, Madame Ďakujem pekne, pani Nesreutner. Neviem, či ešte niekto sa chce zúčastniť tejto rozpravy? Yes, there are Áno, nech sa páči. Žiaľ, nepoznám všetky mená. Ďakujem pekne. Pani predsednička, prichádzam z Talianska z výskumného centra. Eh, ja by som chcela dodať ešte niečo k eh, príspevku pani Martiny Schnauber. Chcela by som povedať, že Európska komisia a hlavne Európska únia už 20 eh, rokov sa snaží úžasnú prácu vykonávať, podporuje návrhy v tomto zmysle pre európske krajiny. Avšak, ako som už povedala predtým, a povedal predtým aj pre pani profesorka, e, je potrebné e, sa zabezpečiť, zabezpečiť všetky tieto úlohy na inštitucionálnej úrovni, pretože ženy by mali byť viacej zastúpené v inštitúciách. Ako to zabezpečiť tak, aby inštitúcie naozaj realizovali tieto aktivity, ako by sme zabezpečili, že budú akceptovať a podporovať gender quality plán napríklad. E, ten problém je možno taký sociokulturálny nielen sociálnej, ale aj v kultúrnej oblasti. A to sú práve tie projekty, ktoré veľmi ťažko a veľmi dlho sa darí implementovať. Je na to potrebný dlhý čas. Takže ja by som sa chcela spýtať, ako môžeme prinútiť napríklad výskumné inštitúcie tak, aby Gender Quality Plan bol zakomponovaný do všetkých ich aktivít, aby to bolo oficiálne zakomponované do týchto inštitúcií. Téma otázka, ďakujem. Thank you. I think that it... Uh, ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po španielsky. Ďakujem pekne uh, všetkým tlmočníkom za to, že pretlmočia moje slova. Ja som uh, výskumníčka, pochádzam z Katalonskej univerz univerzity a, a nie len pracujem vo výskume, ale takisto aj propagujem výskumy ďalších, e, výsledky ďalších výskumov v rámci európskych e, projektov Garcia i Festa, ktoré boli včera odprezentované takisto tu v Bruseli, čo je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorá sa zdôraznila aj včera, a to, že e, je tu veľká um, veľmi také nestálne um, ehm, sú to také nestále miesta v rámci výskumu, pretože stále viacej a viacej od nás žiadajú, aby sme boli výkonnejší, máme na to menej finančných prostriedkov a čoraz viacej uh, sa presadzuje long hours culture, čiže je potrebné oveľa viacej uh, času stráviť v práci, viacej pracovať a dokonca počas víkendov a uh, myslím si, že politiky rodovej rovnosti by mali zakomponovať eh, aj do eh, tohto sektoru výskumu nejaké prostriedky, ktoré by zabranili práve tejto bláznivej tendencii zameriavať sa len na hospodárske výsledky. Myslím, že by sme sa mali viacej zacieliť na tento problém, pretože ak to neurobíme, tak myslím, že rodová rovnosť nebude možné ju dosiahnuť eh, takýmto spôsobom eh, podporovania produktivity na úkor výsledkov a zohľadenia len ekonomických faktorov. Vo Španielsku sa uh, tieto dvere v rámci výskumu otvárajú takýmto možnostiam. Myslím si, že je tiež dôležité, aby sociálne vedy, ako aj humánne vedy tiež boli do tohto zakomponované, pretože majú stále menej menej finančných prostriedkov a žiadajú od nich, aby boli výkonnejšie a častokrát oni riešia problémy, ktoré sú viac uh, sociálneho charakteru ako tie, uh, ktoré sú v oblasti nových moderných technológií. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Absolutne súhlasím s e, touto poslednou poznámkou. Pani ministerka Mandisa tiež hovorila o tomto nestalom, o tej nestalej pozícii, nielen pokiaľ ide o pracovné miesta vo všeobecnosti, ale takisto aj vzhľadom na e, poslednú poznámku, ktorá sa týka oblasti výskumu. Myslím si, že to je otázka, kde výbor pre ženské práva vo svojich e, posledných správach častokrát vypichovalo túto záležitosť hlavne v rámci politík, ktoré museli zareagovať na hospodárskú krízu, ktorá vládne v Európskej únii posledné roky. Častokrát eh, v rámci politík boli jasné a veľké škrty ktoré mali vplyv na túto oblasť, a keď hovoríme o, hlavne o zraniteľné pozície a um, zraniteľné vrstvy obyvateľstva, tí najviac potom tým trpeli. Preto je potrebné zmeniť štruktúry a po- postúpiť vpred v politikách, eh, ktoré vytvárajú investície a rast. To je samozrejme veľmi dôležité, avšak nesmieme strácať zo zástre zo zreteľa aj to, aby sme bojovali proti tomuto nestálemu statusu v rámci pracovných miest, ktoré takisto spôsobujú zrejme a nespravodlivé nerovnosti v našej spoločnosti. Teraz odozdám slovo hm, ďalšej rečníčke pardon, našim rečničkám, ktoré uh, vám zareagujú na vaše otázky, ktoré ste im položili. Thank you very much. So... Veľmi pekne ďakujem. Takže pokúsim sa zodpovedať otázky, ktoré to odzneli. Samozrejme, rodina má najväčší význam. Som si pozrela e, biografie e, viacerých matematických genií, teda žien matematičiek E, počas ostatných storočí. A čo je dôležité, všetky títo ženy mali e, otcov, ktorí ich veľmi podporovali. A to bolo ešte v čase, keď e, vysoké školstvo nebolo prístupné pre ženy. Takže vzdelávací systém je veľmi dôležitý, ale najdôležitejšou infraštruktúrou pre ženy na pracovnom trhu a mm, vo výskume je kvalitný systém starostlivosti starostlivosti o e, deti. Kvóty sú veľmi tvrdé opatrenia, ale osvedčili sa vo Fínsku. E, mimochodom, v legislatíve e, pred rokmi sa schválila, schválili kvóty pre súkromné spoločnosti 40 minimálne pre ženy v riadiacich pozíciách otázka kultúry, e, ide o štruktúrny problém, ktorý treba riešiť, teda či rodina alebo veda. E, e Takéto, takáto budúcnosť e, e, nie je priateľná. To znamená, že vedúci predstaviteľe jednotlivých inštitúcií by mali riešiť tento problém, aby umožnili sklbiť rodinný život s produktívnym e, pracovným životom. E, Vrátim sa k tomu, že ženy sú veľmi e, zle zastúpené e, v týchto strediskách excelencii e, v severských krajinách. Máme správne nastavené kritérie, pokiaľ ide o kvalitu výskumu u, u žien, ktoré e, e, máme, prečo sú tak zle zastúpené. Musíme prehodnotiť kritérie menovania žien či e, e, e, netreba zohľadniť aj nejaké ďalšie výsledky, či už v oblasti e, e, vyučovania. Samozrejme, je veľmi dôležité e, správne e, mentálne nastavenie. Ak e, to chýba, chýba aj vôľa, nič sa neudeje. To, čiže u nás vo Fínsku, e, čo ovplyvnilo správanie sa, E, e, vedeckej rady, ktorá financuje výskum. To sú tie postupy, ktoré e, sa uplatnili pri nabadanie žien, aby sa viac angažovali vo vede. Každý návrh v oblasti výskumu musí mať aj aspekt rodovej rovnosti a viacročné plány a realizácie týchto plánov sa sledujú, monitorujú a vyhodnocujú. Čiže je to už zapracované do samotného systému prostredníctvom e, legislatívy. Takže mentálne nastavenie to je vec, e, ktorú všetci dokážeme ovplyvniť. Ďakujem. Uh, much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že iba jedna otázka smerovala ku mne. Týkala sa mm, inovácií a schopnosti rozvíjať inovatívne hospodárstvo, hospodárstvo, ktoré e, e, e, zvýšuje hodnotu prírodných zdrojov, ktoré máme v krajine. Pre nás to bolo veľmi významnou úlohou v Južnej Afriky. E, tradičné e, e, hospodárstvo sa spolieha na prírodné zdroje a hneď ako ropa alebo platina sa stavajú menej atraktívne, to veľmi ovplyvňuje naše hospodárstvo a to ovplyvňuje aj hospodárstvo Južnej Afriky a ostatných afrických štátov. To znamená, že snažíme sa vytvoriť schopnosť tvorby pridanej hodnoty na základe inovácií, aby sme riešili e, úlohy sociálneho rozvoja, vytvárali nové výrobky a nové odvetvia. V Južnej e, Afrike máme veľmi veľa platiny. E, Platina je dôležitý prírodný zdroj pri tvorbe obnoviteľných energetických zdrojov, najmä Eh, palivových článkov, eh, vodikových palikových článkov, takže investujeme do tohto eh, vedného odvetvie, aby sme mohli produktívne obchodovať palivovými článkami, ktoré využívajú platinu ako katalizátor. S tým, aby sme mohli E, posilniť e, priemyselný rozvoj a výrobu v Južnej Afrike. Ale plne si pritom e, uvedomujeme, že máme globálny svet, potrebujeme obchodovať s týmto svetom. Radi by sme exportovali viac, ale budeme potrebovať aj dovážať. Svet už nie je uzatvorený hranicami a klamali by sme sa, keby sme sa domnievali, že naše hospodárstvo bude prekvitať izolovanie. Chceli by sme vytvárať e, e, viac partnerstiev na africkom kontinente, aby sme e, viac využívali naše prírodné zdroje na podporu rozvoja inovácie, podporu hospodárskej činnosti, ale zároveň si uvedomujeme, že musíme spolupracovať s celým svetom. Takže je to ťažká úloha a ide o boj. Kedy si sme hovorili, keď urobíme určitý pokrok E, niekedy potrebujeme urobiť pár krokov späť. E, hovoríme, a luta kontinua, čiže e, boj pokračuje, čiže napredujeme, niekedy sa stiahujeme späť, ale musíme tlačiť stále. Myslím si, že otázka opatrení zabezpečenia takej politiky, ktorá je účinná, E, to je e, e, záležitosť, ktorej parlament sa musí viac venovať. Poslancov volia ľudia, aby ich zastupovali, aby efektívne všetko kontrolovali Politika to nie je všetko. Ak sa vypracuje určitá politika, e, poslanci musia zabezpečiť, aby táto politika sa uplatňovala e, pre prospech ľudí a naplňala ciele, pre ktoré bola vytvorená. Domnievam sa, že e, viacerí poslanci sa naučili pripravovať skvelú politiku, ale nemáme ešte dobré výsledky, keď zabezpečíme kontrolu realizácie tejto politiky. To znamená, že politika, ktorú e, tvoríme, e, e, musí sa presadzovať a ovplyvňovať spoločnosť a najmä meniť životy žien. Teraz máme veľmi veľa žien zastúpených v parlamentoch a naša prítomnosť musí niečo znamenať pre ženy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you and make the... Ďakujem pekne. Tak ešte uzavrieme tu, tento panel. Pán Pinto, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Určite budete súhlasiť, že toto bola veľmi informatívna schôdza. Hovorili sme o politike, o úlohe ľudí, ktorí robia politiku a spomenuli sa tu viaceré témy, ktoré pre mňa boli dôležité a to, čo povedala pani ministerka, je potreba radikálnej intervencie, ak chceme dosiahnuť eh, zmenu. To je veľmi dôležité. Otázka inštitucionálnych plánov tu bola spomenutá. Ako e, dosiahneme rozdiel, pokiaľ ide, alebo vo vzťahu k týmto inštitucionálnym plánom. A ja rozhodne môžem e, použiť aj príklad toho e, kanadského výskumu, ako kolegyňa Maja tiež spomenula, teda môžeme trvať na tom, aby výskumné inštitúcie mali takéto plány rovnosti implementované, ale to nestačí, pretože musí byť aj isté dôsledky, pokiaľ tieto plány nie sú splnené. A ministerka veľmi správne na konci hovorila o tom, aby sa tieto politiky potom aj pretavili do implementačných e, plánov a to na to treba za každým pamätať. Samozrejme, nie je žiadna, neexistuje žiadna pochybnosť, že radikálne intervencie, ktoré začínajú s politickými intervenciami, to je jedna jeden z najdôležitejších eh, nástrojov. V Kanade 1531 pozícií v súčasnej vláde sú ženy. To je poprvýkrát v dejinách Karandy, čo to stalo. Máme eh, špeciálnu ministerku, ktorá eh, sa venuje práve téme žien. Patricia Hadži je to. A pred troma týždňami minister vedy eh, Kristi Duncan povedala, že budú politiky, ktoré sa budú presne dodržiavať, alebo prísne dodržiavať, kde žiadosti eh, pre granty eh, z, pre financie z Kanadskej výskumnej rady zo strany univerzity budú musieť obsahovať aj dokument o takejto rovnosti a koho sme tu spomínali. A potom otázka e, rovnováhy e, medzi e, pracovným a skromným životom a teda to, že spoločnosť je momentálne naozaj posadnutá produktivitou. To je vážna vec, o ktorej treba hovoriť a treba hovoriť aj o alternatívnych kariérnych dráhach, povedzme. A pokiaľ ide o implementáciu takýchto plánov, musíme viesť našich kolegov aj smerom k najlepším alebo osvedčeným postupom. Musíme ich e, vzdelať, aj pokiaľ ide o vedomé alebo nevedomé predsudky a pokiaľ ide o skutočnosť e, toho, že môžu byť rozmanité kariérne e, drahy a ne vždy človek musí byť posunutý s produktivitou, pokiaľ to spraví kolektívnym spôsobom. A myslím si, že práve kolaborácia bude veľmi dôležitým nástrojom. Bola to pre mňa veľká čest tu sa môcť zúčastniť a ďakujem za vaše vystúpenia. Eh, muchas gracias a todas. Ďakujem pekne všetkým za ich eh, príspevok a teraz eh, si dáme minútovú prestávku, aby sme zmenili rečníkov, ktorí budú sedieť za predsedníckým stolom.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 Dobrý deň, budeme pokračovať eh, v tomto našom zasadnutí. Druhým panelom máme obmedzený čas k dispozícii. Máme pred sebou veľmi zaujímavé príspevky našich rečníčok, ktoré sa zúčastnia na tomto druhom paneli. Názov tohto panelu sa volá Boj proti rodovým nerovnostiam v rámci oblasti zdravia. Najprv eh, chcem predstaviť pani Beverly Damoze, ktorá bude moja spolupredsednička a takisto aj ďalšie, eh, eh, ďalšie zaujímavé rečničky, ktoré vám potom predstavím neskôr. Poprosím vás, aby sme teda sa ste si sadli a ak chcete diskutovať, poprosím vás, aby ste opustili túto sálu. Dámy a páni, mohli by ste prosím vás odísť z tejto sály, pokiaľ ide o vaše súkromné diskusie a mohli by sme tým pádom začať eh, tento druhý panel. Takže opätovne vás všetkých vítam. Keď hovoríme o rodovej nerovnosti v spoločnosti, častokrát sa hovorí na nerovnosti, pokiaľ ide o príjem finančný, e, pokiaľ ide o psychologické ako aj fyzické záležitosti. Ale nikdy sa nehovorí o zdraví. A my sa chceme v rámci tomto panelu venovať práve boju proti nerodovým nerovnostiam v rámci oblasti zdravia, ktorá bola aj predmetom jednej správy Európskeho parlamentu, pretože zdravie je veľmi dôležité. Zdravie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je to určitý komplex e, takého fyzického ako aj psychického blahobytu spokojnosť. Ja sa chcem teraz venovať eh, tomu mentálnemu, tomu psychickému, pretože nerovnosť medzi mužmi a ženami je tiež aj eh, v oblasti zdravia markantná. tie biologické nerovnosti spôsobujú to, že my máme rôzne zdravotné problémy muži a ženy. Napríklad muži nemôžu mať eh, diometrozu. Ale pokiaľ ide o tejto fyzické záležitosti, tak to nevysvetľuje nič. Ja, my sa chceme zamyslieť nad tým, že či existujú adekvátne programy napríklad pre prevenciu, ako aj liečbu endometriózy. A takisto aj nové spôsoby, ktoré by mohli zabezpečiť lepší zdravotný stav. Myslím, aké sú teda e, rodové nerovnosti, ktoré vysvetľujú to, že nemáme dostatok prostriedkov na to, aby sme riešili napríklad eh, mužskú impotenciu a na rozdiel od toho sa nevenujeme ženskej endiometrióze. Eh, o čo eh, vytvára väčšie riziko pre ženy, že sú to špecifika práve pre rozvojové krajiny, kde neexistujú zdravotnícke zariadenia, kde sú ženy oveľa ohrozenejšie, obzvlášť aj deti. Ako členka výboru pre rozvoj som zažila z prvej ruky, ako je, v akom stave sa nachádzajú e, tak reprodukčná, ako aj celkové zdravie žien a detí miliónov na e, celom svete. Toto e, zasiahlo oveľa viacej ženy ako mužov výskum v oblasti zdravia by mal zohľadniť adekvátnym spôsobom tieto rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú mnohé. Napriek tomu, že, vytvorujú, e, že ženy sú viac ako polovicou obyvateľstva, zdravotnícke aktivity sa častokrát e, opierajú o to, že ženy a muži sú fyziologicky rovnaké vo všetkých aspektoch e, aj pokiaľ ide o ich reprodukčný systém. To je práve problém rodovej rovnosti, pretože sa na to pozerá z tohto pohľadu. Takisto aj farmaceutické firmy, ktoré to nezohľadňujú, takisto aj rozhodnutie jednotlivých správnych orgánov. Toto všetko ovplyvňuje v ciele rozhodnutí výskumných centier. A preto by bolo lepšie si uvedomiť, že tie nerovnosti eh, medzi mužmi a ženami sa obzvlášť, eh, sú, sú obzvlášť eh, vypukle v oblasti mentálneho zdravia napríklad. Úzkosti, depresie sú oveľa vyššie, až trikrát vyššie u žien ako u mužov. Táto asymetria sa vysvetľuje aj hormonálnymi aspektami, ale nielenými. Takisto aj rozdiely, pokiaľ ide o socioekonomickú pozíciu mužov a žien v našich spoločnostiach, ale aj ďalšími sociálnymi faktormi. Žena, ktorá je ehm, ktorá má život pevne v rukách, tak ehm, oveľa ehm, jej mentálne zdravie je oveľa lepšie ako u žien, ktoré sa ťažko prebijajú. Preto by sme mali zabezpečiť ochranu ľudského zdravia ako súčasť všetkých politík a spolupracovať s členskými štátmi, aby sa vylepšili aj eh, boj v oblasti prevencie ľudského zdravia s prihľadnutím na rizika, ktoré predstavujeme eh, choroby v oblasti mentálneho zdravia zohľadiť tiež aj ženské aspekty, keď eh, sa budú prijímať politiky v oblasti zdravia. Toto je našou zodpovednosťou, tak právnou, ako aj sociálnou, nás všetkých politických predstaviteľov na európskej úrovni, ale takisto aj na národnej úrovni. Žiaľ Bohu, v súčasnosti my čelíme síce problému, ale neadekvátne. V našich rukách sú riešenia, mali by sme sa snažiť ich využiť. A toto je dobrá správa. Preto potrebujeme e, práve aj takto panely s expertami, e, ktoré sú tu pred nami. Najprv odovzdám slovo e, pani Beverly Damonse, ktorá je moja spolupredsednička a pre mňa je veľká česť, že môže tu sedieť po mojom boku. Uh, ona je súčasťou GRP Executive National Research Foundation eh, v Južnej Afrike, čo je najinovatívnejšia agentúra eh, v oblasti vedy a výskumu v Južnej Afriky. Už 10 eh, rokov je tam líderkou tejto výkonnej skupiny. A takisto je členkou aj ďalších inštitúcií a preto by som ju tu chcela medzi nami privítať e, a e, poskytnúť jej možnosť, aby sa mohla na vás obratiť vo svojom príhovore, pretože je našou čestnou spolupredsedničkou a preto aj odprezentuje ako prvá svoj príspevok. V rámci tohto panelu máte slovo Beverly. Ďakujem pekne, pani predsednička, že ste nás e, tu privítali. A Ďakujem aj tým, ktorí zorganizovali túto diskusiu. Ako už dnes bolo povedané, za 20 rokov v Južnej Afrike e, prebehla tranzícia z apartheidu k dnešnej demokracii, bol dosiahnutý veľký sociálny e, progres smerom k tomu, aby sme diskrimináciu ostranili, pretože tak existovala všade vo všetkých aspektoch života, ale e, situácia mnohých ľudí v Južnej Afrike ešte stále je E, zasiahnutá e, aj e, mnohými chorobami prenosnými, infekčnými a ovplyvňuje to zdravotný stav našho obyvateľstva. Zdravie, už sa o tom aj hovorilo, aj sa určite bude hovoriť, by malo byť vnímané v rámci širšieho kontextu prepojenia medzi zdravím a prosperitou všetci, ktorí tu sedíme, si uvedomujeme, že tieto vzťahy sú v istom konflikte. Keď extrémna chudoba ovplyvňuje veľkú časť obyvateľstva, zdravie je ovplyvňované najmä tým, že chyba prístup k základným veciam, ako napríklad čistá voda, e, kvalitné jedlo, dobré bývanie, prístup k vakcínám, e, dobré školy, alebo teda ich nedostatok malokvalitných pracovných pozícií a to trošku ovplyvňuje e, teda dlhovekosť aj zdravia. Teda otázky zdravia sú úzko prepojené s otázkami sociálnymi, sociálne tkanivo v spoločnosti a takisto súvisí aj s vedou e, alebo s vedeckými a výskumnými možnosťami danej krajiny. E, jedno z hlavných, jedna z hlavných záťaží ktorú e, máme v našej e, krajine a týka sa konkrétnych vekových e, kategórií a iných kategórií, je práve problém HIV AIDS alebo epidémia. V Južnej Afrike máme 17% všetkých celosvetových pacientov z HIV, hoci máme iba 0,7% svetového obyvateľstva a vo väčšine prípadov ide o mladé ženy, respektívne e, dievčatá vo veku 15 až 20 e, rokov. Čiže naozaj e, je tam tento rodový a vekový aspekt, ktorý treba si uvedomiť a vidíme aj naďalej, že táto veľmi zraniteľná skupina v danom e, svojom období e, života sa dostáva do situácie, ktorá znamená, že tieto e, ženy, tieto mladé ženy, dievčatá sú naozaj zraniteľné v danom období života. Pokiaľ ide teda o rodovú otázku a choroby a chorobe, teda trendy v tejto oblasti, treba to najlepšie zohľadňovať a zistujeme, že HIV AIDS predstavuje až 42 smrti, najmä v prípade teda mladých žien a liečíme viac ako 50% e, prostredníctvom liekov a RV. Podarilo sa nám e, znižiť prenos e, víru, vírusu z matky na dieťa na menej ako 2%, čo je veľký pokrok, ale najlej sú to Eh, je to proste jedna choroba, kde tieto rozdiely eh, z hľadiska vekového alebo teda rodového treba naďalej eh, vnímať, pokiaľ situáciu v tomto konkrétnom segmente chceme zmeniť jednak pre samotné tieto mladé ženy, ale aj pre zdravie celého, celej krajiny. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem pani Damonce. Teraz odozdám slovo našim ďalším rečníčkám. Máme tu pani Robin Norton, ktorá je spoluriaditeľka George Institute for Global Health. To je vedecký výskumný inštitút, ktorého eh, hlavným cieľom je zlepšenie zdravia. Mm, eh, venuje sa tým najzraniteľším skupinám obyvateľstva na celom svete od roku 2011 do 2014 eh, bol na čele najlepších eh, hodnotených eh, výskumných inštitútov, pokiaľ ide o prínos ich práce. Chcem poďakovať a teda takisto za účasť a tiež následne dať slovo pani Nikol Votrube, ktorá je koordinátorka Fundamental SDG Initiative, ktorá je svetovou iniciatívou so sídlom v Londýne od roku 2014. Ona je poradkyňa aj OSN pre uh, zabezpečiť pre zabezpečenie presadzovania mentálneho zdravia do trvalo rozvoja a do jednotlivých iniciatív. Ďakujem pekne, takisto vás tu vítame. A keďže chcem využiť eh, teraz eh, príležitosť, aby sme čo najlepšie využili čas, eh, odozdám slovo pani Robin Norton. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. That's it? Right, let me start again. Good morning and... E, tak začnem ešte raz aj s mikrofónom. Ďakujem e, pekne organizátorom za e, pozvanie. Je to pre mňa čest tu dnes môcť vystúpiť. Poprosím vás rovno ďalší slajd. Chcem dnes podať dve hlavné veci. Poprvé, hlavnou príčinou smrti aj E, zdravotného postihnutia pre e, ženy, tie hlavné príčiny dnes sú neprenosné choroby. A po druhé, pokiaľ e, sa týmto neprenosným chorobám chceme venovať, pokiaľ je o vzťah k ženám, tak musíme robiť rodové analýzy dát v oblasti zdravotníctva, aby sme naozaj cenovo alebo finančne efektívnym spôsobom mohli predchádzať takýmto neprenosným chorobám. Predtým, ako začnem moju prezentáciu, chcela by som e, spomenúť spoluautorov správy, ktorú tu spomínam. Volá sa Zdravie žien a nová globálna agenda. Je to správa, ktorá bola e, uverejnená e, v britskom parlamente tento rok. Sana Peters, tá je tu dnes s nami, aj prítomná zatra vystúpi. Ale aby som sa dostala k samotnej prezentácii. Poprosím o ďalší slajd. Chcem sa najprv pozrieť na hlavnú príčinu e, smrti pre e, ženy a konkrétne chcem hovoriť, aké sú hlavné príčiny e, úmrtia žien bez ohľadu na to, ako je to v prípade mužov, pretože boli tam veľmi dramatické zmeny v posledných 20 rokoch a tie odzrkadľujú zmeny šiestich e, špecifických zdravotných problémoch, ktoré sa žien týkajú. Ďalší slajd. Boli e, mnohé zdroje, ktoré sa sústredovali na znižovanie umrtnosti, e, materskej umrtnosti. Mali sme tu rozvojové ciele, Eh, mali sme stratégie pre zdravie eh, ženy, eh, žen a detí a práve sme sa tam sústredovali na znižovanie umrtnosti matiek, respektíve novonarodených detí. A tam naozaj došlo k výraznému zníženiu 45% úmrtí Eh, máte počas pôrodu od roku 1990. Tie rozvojové ciele v tejto oblasti neboli úplne dosiahnuté, ale treba povedať, že napriek tomu išlo o veľmi výrazné zmeny k lepšiemu. A čo je výsledok eh, tejto skutočnosti? Dnes teda vidíme, že pokiaľ ide o hlavné príčiny eh, smrti pre ženy na celom svete, tieto hlavné príčiny sú najmä z kategórie neprenosných chorôb. 70 hlavných príčin smrti pre ženy alebo umrtia pre ženy sú neprenosné choroby. Máme tam e, teda infarkt e, a iné kardiometabolické e, e, problémy, ktoré dnes teda predstavujú 7 z 10 hlavných príčin a takisto aj problémy s dýchaním. Respirátorné choroby, to sú tie e, zvyšné tri v tej e, prvej desiatke. A vzhľadom k tým zdrojom, ktoré boli alokované do oblasti vylepšenia e, rakoviny e, prsníka, respektíve a to teda znamená prsníka. Dnes na svete máme na prvom mieste e, rakovinu plus, to je hlavná príčina úmrtia žien na svete dnes. E, potom e, mnohé ženy už e, zomierajú aj na e, choroby, ktoré súvisia s vysokým vekom, napríklad Alzheimer na 5. mieste. Ďalší slajd chcem sa pozrieť najmä na situáciu v Británii. To je príklad, aj keď mala by som byť asi opatrná, jednej európskej krajiny a naozaj v krajinách s veľkými alebo vysokými príjmami, ako napríklad Spojené kráľovstvo alebo iné v Európe. Tam neprostné choroby už predstavujú 9 z 10 hlavných e, e, príčin úmrtí. E, na, na prvom mieste infarkty a potom rakovina e, a na prvom mieste rakovina plúc. Takisto respiratórne problémy aj v krajine, ako je napríklad Spojené kráľovstvo, predstavujú stále 3 z 10 úmrtí. Alzheimerová choroba je na treťom mieste v tejto tabulke aj v rámci Spojeného kráľovstva. A teraz by som sa chcela e, pozrieť na ďalší slajd. Aj treba povedať, čo to e, všetko pre nás e, znamená na globálnej úrovni, teda hovoríme o neprenosných chorobách, ale aj v krajinách, ktoré sú nízkopríjmové alebo strednopríjmové, aj tam už neprenosné choroby predstavujú 5 z 10 hlavných príčin úmrtia. A opäť je tam najmä teda, sú tam problémy e, so zdravím srdca alebo teda infarkty a sú e, naďalej špecifické problémy v týchto e, chudobnejších krajinách, tam naďalej prenosné choroby, prenosné choroby e, predstavujú 5 z 10 a respiratórne problémy e, konkrétne 3 z 10. E, v najďalšom slajde by som sa chcel sústrediť najmä na to, čo sa deje v Indii a v súčasnosti už je e, považovaná India za krajinu so stredným e, príjmom, aj keď samozrejme sú obrovské rozdiely. Krajiny ako je India, neprenosné choroby dnes e, predstavujú 7 z 10 hlavných príčin umrtia a opäť na prvom meste sú e, je infarkt, respektíve iné kardiologické problémy. Tie dokopy predstavujú 4 z 10 hlavných príčin a potom respiratórne problémy tiež teda 4 z 10. Takže E, tieto neprávostné choroby by mali byť e, tým, na čo sa najviac sústredíme e, v našej snahe, pokiaľ chceme vylepšiť zdravie žien. Dalo by sa potom očakávať, že vlády, multilaterálne agentúry, poskytovateľe zdravotnej starostlivosti a samotné ženy takisto si budú uvedomovať, že tieto neprenosné choroby sú dôležité a mali by byť e, tými, na ktoré sa najviac budeme sústrediť. Ale keď sa pozrieme na ďalší slajd, trvalo udre, teda ciele trvalej udržateľnosti, e, tie sa naozaj e, sústredujú na dôležitosť neprenosných e, chorób a na skutočnosť, že do roku 2030 chceme vidieť e, zníženie o 23%, pokiaľ ide o neprenosné choroby na celom svete. Dúfame, že e, globálna stratégia pre zdravie žien, detí a adolescentov by sa tiež e, sústredovala na neprenosné choroby. Ja neočakávam, že vy e, budete e, čítať, že sa vám niečo podarí tu na hlavou prečítať, ale je tu istý zoznam, pokiaľ ide o to, na čo by sme sa mali sústrediť v oblasti zdravia žien a detí a naozaj sa tam sústredíme aj na otázku zníženia e, práve tých neprenosných chorób, ale inde sa sústredujeme skôr na tie e, repro, otázky reproduktívneho zdravia, respektíve sexuálneho zdravia, samozrejme, čo je naďalej dôležitá téma, určite áno, ale treba e, to vyvážiť a sústrediť sa aj na to, čo je hlavnou príčinou úmrtia, respektíve zdravotného postihnutia pre ženy. Ďalší slide. Spojenom kráľovstve ženy nevedia, že neprenosné choroby sú také dôležité, ako sú reálne dôležité pre ich zdravie. E, zdravotná organizácia e, v Británii nedávno spravila štúdiu, kde sa e, pýtali, či zdravotné problémy súvisiaci so zdravím srdca viac ovplyvňujú ženy alebo mužov, alebo naopak a 70% ľudí si neuvedomovalo, že e, tieto problémy sa týkajú rovnako žien ako, alebo približne rovnako žien ako aj e, mužov. Čiže samotné ženy si neuvedomujú, že toto je aj pre ženy dôležitá príčina umrtia, nie iba pre mužov tieto e, kardiovaskulárne problémy. A takisto vieme, že nejde iba o bohatých ľudí, v Británii alebo v bohatých e, krajinách, ktorých sa týkajú takéto neprenosné e, choroby. E, máme teraz už dôkazy o tom, že ľudia, ktorí sa najviac práve, že, ktorých sa najviac tieto problémy týkajú, sú práve že ľudia, ktorí sú medzi najchudobnejšími v danej spoločnosti. Čiže je to problém nie iba pre bohatých ľudí, pre bohaté krajiny, ale aj pre chudobných ľudí a chudobnejšie alebo strednopríjmové krajiny. Ďalší slajd. Takisto vieme, že tí, ktorí sú najviac e, ohrození týmito problémami sú tí, ktorí si najmenej uvedomujú dôležitosť takýchto neprenosných chorôb. To sú práve tí, ktorí najmenej si uvedomujú, aké sú e, napríklad e, problémy súvisiace s kardiovaskulárnymi problémami a tak ďalej. Čiže čaká, čaká nás e, náročná úloha identifikovať a podporovať dôležitosť e, neprenosných chorôb pre e, ženy Mali by sme identifikovať e, aj e, stratégie prevencie, stratégie liečby a osvetové stratégie takisto. E, ďalší slajd. Keď sa, ak máme byť teda úspešní v tejto oblasti, potrebujeme mať naozaj rodový pohľad na tieto dáta. Výskum a zistenia, ktoré sa týkajú iba, takto keď vám niekto povie, že e, výskum, ktorý sa týka iba mužov, bude relevantný aj pre mužov, aj pre ženy. Poprvé, to nedáva to zmysel, je to diskriminujúce a proste nie je to ani pravda. A má to teda negatívny dopad na ženy. Ďalší slajd. Čo to znamená takýto rodový prístup k dátam z oblasti zdravotníctva? Rodový prístup, ten vo všeobecnosti hovorí o využívaní alebo používania e, pohľavia, respektíve e, rodu pri analýze E, keď e, robíme túto analýzu podľa pohlavia, môžeme e, hovoriť o rozdieloch z hľadiska pohlavia, biologické rozdiely medzi mužmi a ženami a pokiaľ sú to rodové, e, rodová analýza, tak tam hovoríme o identifikácii rozdielov medzi mužmi a ženami a to e, teda hovorí o sociokultúrnom dopade alebo ekonomickom e, dopade. Vieme, že do značnej miery e, naša práca založená na rodovom prístupe sa sústreduje na ochorenia srdca. A zistili sme, že existujú rôzne e, e, odlišnosti. Čiže je väčšia pravdepodobnosť, že u žien bude mozgová príhoda, Takisto existujú určité diagnostické e, e, rozdiely a rozdiely, rozdiely v riadení medzi mužmi a ženami. Je menšia pravdepodobnosť, že ženy dostanú farmakologickú terapiu alebo že ich pošlú na e, diagnostiku a liečenie. Existujú aj rozdiely v rizikových faktoroch na ženy viac spôsobí fajčenie a diabetes, pokiaľ ide o pravdepodobnosť okorenia srdca alebo mozgové príhody. A na ďalšom slajde máme e, e, e, dôkaz toho, i keď možno, že je to príliš drobné, vieme, že, ma, muži, ženy prepáčte, majú zvyšené riziko mozgovej príhody alebo srdcového chorenia a diabetu 1 a 2. Čiže tento príklad hovorí o tom, že ženy s diabetom e, druhého typu majú e, o 44% väčšie riziko srdcového chorenia ako muži. Gro nášho výskumu, pri ktorom zohľadňujeme rodové rozdiely, e, si vyžaduje širší prístup zahrnúť napríklad demenciu alebo plúcne ochorenia Samozrejme, e, detaily tu nezhľadnite, ale zistujeme napríklad, že muži a ženy s cukrovkou e, e, teda u žien je podstatne väčšie riziko demencie pri diabete ako u mužov. Náš výskum sa zväčša zameriava na zistenie rodových rozdielov a rizik, ale musíme zohľadniť aj e, rodové rozdiely z hľadiska e, prevencie a e, liečenia. Musíme analyzovať väčšie dátové súbory, aby sme zistili, či ženy majú rovnaký prístup k starostlivosti ako aj muži a či sú nejaké rozdiely v prístupe. A ďalší obrazok, na ktorým by som chcel ukončiť svoju prezentáciu, hovorí o tom, že sú tu všetko veľmi dôležité hľadiska, ktorým sa e, e, viac venujeme v Spojenom kráľovstve, v Európe, v krajinách s e, vyššími príjmami, ale tieto záležitosti sú obzvlášť dôležité pre krajiny s nižšou príjmovou úrovňou to znamená, že teraz začíname analyzovať e, databázy e, zdravotného poistenia, aby sme zistili, e, aké sú e, rozdiely v prístupe k e, zdravotníctvu medzi mužmi a ženami. A úplne nakoniec, e, nemala som veľa času, ale dúfam, že sa mi podarilo jasne povedať, že vedúce e, príčiny e, zdravotného postihnutia e, žien e, v celom svete e, e, spočívajú v neprenosných chorobách. Ženy si to musia uvedomiť. Musíme nastoliť rodovú rovnosť, ak chceme nákladovo úsporným spôsobom liečiť takéto neprenosné choroby a predchádzať im najmä u žien. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne eh, za váš úžasný príspevok, eh, eh, že, ste pod, že sa vám podarilo vyslať tento signál a dokonca takým veľmi apelujúcim spôsobom pretože my sme si toho vedomi, ale nevieme a nemáme k dispozícii vlastne všetky tieto údaje, tieto detaily, ktoré ste nám tu odprezentovali, preto je veľmi dôležité, aby tieto úvahy, ktoré tu momentálne sa snažíme rozvíjať v tejto stále, aby sme to vyslali aj ďalej pretože to je naša zodpovednosť eh, za veci, ktoré nefungujú správne. Vieme, že tieto údaje nielen, nie sú chybné, čiže objektívne sa nedajú použiť eh, na ten účel, ktorý by sme chceli, ich použiteľná viac sú aj diskriminačné. Mm, a preto aj pokiaľ ide o spravodlivosť a, a prístup k e, zdraviu, e, pokiaľ ide o polovicu obyvateľstva, je to veľmi dôležitá otázka. Ďalší dôvod je to, že tieto údaje sú teda chybné. A keď e, spoločnosť E, pracuje s nesprávnymi údajmi, tak potom máme nesprávne výsledky k dispozícii a tým pádom nie len, že zašlopeme otázku zdravia, ale takisto aj e, celkový život naš, po, našej polovici obyvateľstva. Preto je veľmi dôležité táto vaša správa, tieto informácie, pani Norton. A mm, dúfame, že inštitúcie a samotné e, protagonistky Čiže ženy naozaj budú vedieť toto využiť a že budú mať oveľa väčší vplyv potom na oblasť ich vlastného zdravia. A s kolegyňami budeme sa snažiť toto živiť. A teraz odostám slovo pani Botruba, ktorá tiež má k dispozícii 15 minút na svoj príspevok. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pekné dobré ráno všetkým prvom rade by som aj ja chcela poďakovať organizátorom eh, rodového samitu za túto možnosť pozvania. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem tu byť prítomná. Rodové otázky mi eh, boli vždy veľmi blízke. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem eh, tu zastupovať pracovníkov zabezpečujúcich duševné zdravie Poprosím Gabrielo, aby prepínala obrázky. Mám dynamické prezentácie, mám e, viaceré obrázky, takže ďakujem za pomoc. Kladla som si otázku, prečo je duševné e, zdravie dôležité e, pre témy nášho samitu. Keď som pripravila svoju prezentáciu, som o tom premyšľala a v sobotu ráno som dostala túto správu na Twittere. E, muži e, menšou pravdepodobnosťou hľadajú pomoc z hľadiska e, problémov duševného zdravia a nie ženy. Takže to je veľmi dôležitá otázka. Otázka, prepačte, ovplyvňuje ľudí s problémami duševného zdravia. Vieme, že milióny ľudí trpia takýmito porúchami. Takže stručný prehľad, o čom budem hovoriť. Budem hovoriť o tom, prečo je duševné zdravie a rodové otázky sú dôležité. Budem hovoriť o tom, o e, e, e, zámeroch OSN, udržateľných zámeroch OSN v tejto oblasti. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na potrebu vývoja indikátorov trvalo udržateľného duševného zdravia. Prečo je duševné zdravie také dôležité? 5 e, dôvodov uvidím. Je to e, e, veľmi naliehavé. Jeden zo štyroch súb trpí počas života duševnými poruchami. 600 miliónov ľudí v súčasnosti sú kvôli tomu zdravotne postihnutí. A je to, do roku 2020 to bude druhý dôležitý faktor ochorení Ďalej, kvôli problémom duševného zdravia e, sa zvýšuje úmrtnosť. E, e, muži s duševnými poruchami zomerajú o 20 rokov skôr a ženy o 15 rokov skôr. To sú údaje z krajín s vysokou príjmovou úrovňou a pravdepodobne v ostatných krajinách hodnoty sú podstatne väčšie. Samovražda je E, e, e, druhá príčina umrtia e, u u tínedžerov. Existujú o, o, o, o, obrovské m, mm, problémy z hľadiska príjmov e, v krajinách e, s e, nízkou úrovňou príjmov a 70 až 80 e, ľudí s duševnými poruchami nedostáva žiadne, e, žiadnu liečbu. Dochádza k závažným porušeniam ľudských práv takýchto ľudí. Sú vystavení stigmatizácii, diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu, izolácii. E, ich práva sa porušuje, ich často obmedzuje ich pohyb napríklad pomocou reťazov. To znamená obrovské náklady z hľadiska e, cieľov udržateľného rozvoja. E, znamená to chudobu, nedostatočné vzdelávanie, e, nepritomnú rodovú rovnosť. Prečo rodové otázky sú dôležité aj z hľadiska duševného zdravia? Totiž pohlavie a rod sú kľúčovými určujúcimi faktormi duševného zdravia a e, rodové e, rozdiely e, úzko súvisia a korelujú s duševnými poruchami. Existujú určité rodové rizika a potreby z hľadiska liečby. Tento graf ukazuje celkové zaťaženie chorobami svetlomodrou sú uvedené ženy a vo väčšine E, vekových skupín e, je väčšie zastúpenie žien z hľadiska duševného zdravia. Napríklad depresie je dvojnásobne viac prítomná e, u žien než mužov a aj z hľadiska diagnostiky je tu určitý posun v neprospech žien, napríklad v otázke tehotenstva a a pôrodu existujú určité problémy ako depresia, úzkosť. častokrát e, sú poruchy so znižovaním určitých látok. Asi 60 e, prípadov úmrtia súvisia s, s samovraždami E, ďalší problém je posttraumatický e, e, stresová porucha, posttraumatická strachová porucha. Jedna z piatich žien sú obetemi či už znasilnenia alebo pokusu o znasilnenie. A to je naozaj veľmi pôsobivý údaj. 16 až 50 žien zažili násilie vo svojom živote. To znamená, takmer každá druhá žena to zažila a e, ženy a deti predstavujú 80 z 15 miliónov ľudí, e, e, na ktorých doliehajú konflikty, vojny a nutené vysídlovania. Títo ľudia sú vystavení obrovským rizikám toho, že u nich sa vyvinie posttraumatická stresová porucha a existuje nedostatok údajov e, ohľadom e, rodových e, aspektov. Moja kolegyňa zverejnila článok o rodovo-neutrálnom výskume duševného zdravia. Častokrát v takýchto výskumoch sa nezohľadňujú rodové aspekty E, e, to sa týka všeobecných zdravotných údajov a to spôsobuje nedostatočne efektívne liečenie z pri zohľadnení e, rodových špecifík. A teraz si asi kladete otázku, že otázka duševného zdravia by mala byť prioritou pri tvorbe politiky keď e, e, e, analizujeme mileniové rozvojové cieľe, zistujeme, že v roku 2000 duševné zdravie nespadalo po tieto cieľe. To znamená, že keď sa pripravili dlhodobo udržateľné mileniové cieľe v roku 2014, sa stalo očividné, E, a to vďaka e, e, značnej propagande problémov duševného zdravia sa stalo očividné, že pravdepodobne duševné zdravie sa nedostane do nových rozvojových cieľov. A jeden aktivista a zastanca duševného zdravia, výskumník Graham Greencroft povedal, že je to nepriateľné, to nesmeme pripustiť a spolu s profesorom Pratalom napísal e, v v, britskom e, e, v novinách British Medical Journal a vyzval, aby OSN zahrnuli aj duševné zdravie do dlhodobo udržateľných cieľov. Kronikov zriadil globálnu iniciatívu, ktorá sa snažila zahrnúť otázky duševného zdravia do dlhodobo udržateľných cieľov a 25 e, globálnych expertov v oblasti e, zdravia zabezpečilo podporu viac ako 70 e, organizácií, ktoré sa prihovorali na pôde OSN za to, aby do dlhodobo držateľných cieľí sa dostali aj záležitosti duševného zdravia. A teraz vám ukážeme video, ktorý pripravil jeden fotograf <clears throat> in the years um, in, in 2014 v roku 2014 až 2015 sme e, pôsobili e, na pôde OSN. Získali sme podporu viacerých krajín, ktorých e, vlajky tu vidíte. pána Mohameda, špeciálneho poradcu OSN, generálneho tajomníka OSN v otázkach dlhodobo udržateľných cieľov. Získali sme podporu bývalého eh, generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana, ktorý povedal v Londýne v roku 2014, že v čase, keď e, svet eh, premyšľa o, o rozvojovom rámci, musíme e, zabezpečiť, aby duševné zdravia, najmä depresia, sa dostali do e, agendy e, pre rok 2015. v roku 2015 v septembri to vyzeralo, že e, duševné e, zdravie e, bude e, odignorované, ale na prekvapenie duševné zdravie sa predsa len e, zapracovalo a bolo zdôraznené e, v, de- e, v preambule k vyhláseniu SN o, o dlhodobo cieľoch. Zdôrazňovalo sa tam, že je to jednou z priorít a takisto trikrát sa spomína e, e, liečenie, prevencie e, aj v rámci univerzálnych cieľov zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Ďalej bolo potrebné pripraviť indikátory duševného zdravia, pretože môžeme robiť iba to, čo dokážeme sledovať v týchto základných cieľoch spolu s SZO sme e, e, navrhli dva indikátory, jednak e, miera samovraždy a závažných duševných porúch. Títo indikátory nevyžadujú žiadne ďalšie úsilie zo strany členských štátov OSN. Už je to súčasťou akčného plánu CZO. Avšak súčasné indikátory E, duševného zdravia, ktoré bolo súhlasené v marci 2016, e, obsahuje 230 indikátorov. Ide o predbežný zoznam, to sú pracovné indikátory. Indikátory e, zahrňajú aj mortalitu v súvislosti s samovraždou, ale nie závažné duševné poruchy. Čiže stále pôsobíme v OSN, aby sme zahrnuli aj závažné duševné poruchy do e, e, trvalo udržateľných cieľov, e, rozvojových cieľov OSN. A teraz ďalšie video, ktorú pripravila jedna z našich partnerských skupín na podporu tejto veci. So just to come to my key message. A teraz kľúčový význam pre vás v otázke agendy duševného zdravia. Duševné poruchy e, sú veľmi dôležité a e, rodové e, hľadisko je veľmi dôležité a e, duševné zdravie e, sa musí robiť e, komplexne a dlhodobé mm, držateľné cieľe musia zdôrazňovať význam duševného zdravia. Nedokážeme zabezpečiť dlhodobo držateľný rozvoj bez duševného zdravia, nezabezpečíme rodovú rovnosť bez zaistenia duševného zdravia. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a podporu. Muchísimas gracias, señora. Ďakujem pekne, pani Votruba. Myslím, že nikdy nebudeme môcť dostatočne vám poďakovať za vaše nasadnutie a za vašu rozhodnosť všetkým eh, týmto aktivistom, všetkým tým eh, trpezlivým bojovníkom eh, za hm, hm, presadzovanie v rámci boji proti za mentálne zdravie. Myslím, že všetci sme tomu vystavení a všetci musíme ochraňovať svoje mentálne zdravie a každokrát o, o, um, mentálne zdravie je veľmi dôležité, tak ako aj o, keď si nastavíme zvuk v rádiu alebo v televízii, všetko sa môže zrazu zosilniť, aj keď prechádzate do určitého, určitej úrovne, môže sa stať, že táto, toto mentálne zdravie bude ohrozené. Chcem teraz odozdať slovo viacerým kolegom, ktorí sú tu v sale, ktorí žiadali o, o, o možnosť položiť e, otázky, aj keď nemáme dostatok času, ale myslím, že bude dostatočný na to, aby sme mohli otvoriť krátku diskusiu najprv pani Bjork. Poprosím, aby ste konkrétne krátko položili svoju otázku. Ďakujem pekne. Eh, chcem vám poďakovať, eh, pani predsedníčka, takisto chcem poďakovať aj členom panelu. Ako veľmi dobre viete, pracujeme na eh, otázke zdravia žien práve roky a o to intenzívnejšie v súčasnosti, pretože zdravie žien je spojené takisto aj s prerozdelením právomoci. Je to otázka života, kvality života a my v Európskom parlamente musíme teda sa zúčastniť a venovať aj tejto téme v rámci našich prác. Chcela by som sa vás spýtať na jednu tému, ktorá sa mi zdá byť veľmi dôležitá. My máme taký dojem, že v Európe pracujem, žijeme v takom svete, ktorý je čoraz nerovno, nerovnejší, pretože neustále sa znižujú služby poskytované v oblasti eh, zdravia. Takisto je to spôsobené aj e, tými rozpočtovými škrtmi, ktoré sú stále silnejšie a implementované čoraz viacej. E, takisto aj otázka napríklad privátneho poistenia, to je to, čo nás trápi v Fofínsku. My myslím, že oveľa viac ako v iných e, členských štátoch sme sprivatizovali tá oblasť poisťovníctva a potom sú to práve privátne záujmy, ktoré tu zohrávajú dôležitú úlohu. Chcem sa spýtať, čo si o tom myslíte. A ďalej, pokiaľ ide o sexuálne zdravie, to je ďalšia otázka. To ktorá mi leží na srdci, je tu vysoká úmrtnosť spojená s tajnými potratmi, prerušeniami tehotenstva. E, milióny žien, ktoré sa takto tajne odobrali na umelé predrušenie tehotenstva, častokrát následne e, zomierajú na komplikácie spôsobené infekciou a ďalšími problémami, e, pretože im nebolo poskytnuté právo na umelé prerušenie tehotenstva, ktoré by bolo isté a nezávadné neškodlivé voči zdraviu. Takže mali by sme spojovať práve za toto právo na rozhodnutie ženy tejto oblasti. Eh, my máme síce svoje výhody, ale chcem vám poďakovať eh, za tú prácu, ktorú ste vykonali v tejto oblasti. Potom tu máme tiež otázku rovnosti, pokiaľ ide o zaobchádzanie so, so ženami. Je potrebné, aby ženy mali, všetky ženy mali rovnaký prístup k eh, o ochrane zdravia. My máme častokrát aj v Európe mnohé ženy, súčasť, ktoré sú súčasťou menší, napríklad rómskej menšiny, alebo ktoré pochádzajú z utečeneckých komunít, ženy, ktoré žijú v veľmi prekárnych podmienkach, v chudobných vrstvách, ktoré nemajú taký istý prístup v oblasti zdravia ako iné. Ďakujem pekne, pani Bjorka. A teraz by som chcela odozdať slovo kolegyni Staras ako e, Stará sa takisto aj ďalšej kolegyne, ktoré spravodavkyňou e, správou, na ktorej pracujeme. A e, spomínala som túto správu, kde sa venujeme otázky, kam nerovnosti v oblasti rodovej rovnosti a takisto aj klinických štúdií. Najprv pani Estaras a následne odostávam slovo samozrejme pani Regič Sabrože. Takže najprv pani Estaras, poprosím vás veľmi stručne. Ďakujem pekne. Pani predsednička, poprvé by som chcela privítať pani Beseru, ktorá je práve autorkou tejto správy, ktorá je veľmi dôležitá, potrebná, aby sme mohli čeliť rodovej nerovnostiam, takisto v oblasti zdravia. Samozrejme, že keď hovoríme o porode a zdraví. Častokrát sa musíme venovať konkrétnym situáciám, ktoré buď e, sú súčasťou práva oblasti zdravia, aby ten prístup k zdraviu bol rovnaký pre mužov aj ženy, pretože sú tam podobnosti, ale sú tam aj rozdielne veci. Eh, máme tu rozdiely, eh, ktoré sú značného rozsahu, eh, kde sa musíme kde musíme venovať väčšiu pozornosť jednotlivým bodom. Napríklad, pokiaľ ide o oblasť mentálneho zdravia, 25 žien má depres problémy s depresiami a e, e, toto nachádzame trikrát viacej u ženskej populácie ako u mužskej populácie. Ďalej, pokiaľ ide napríklad stratu zamestnania, má to samozrejme dopady na mentálne zdravie, keďže ženy pracujú za nižšie mzdy, častokrát pracujú na čiastočný úvezok a naviac musia zohrávať e, dvojitú úlohu nielen ako zamestnanej ženy, ale takisto aj ženy, ktorá sa stará o svoju rodinu v porovnaní s mužím. Táto, toto dvojeté zaťaženie ohrozuje viacej ženy v oblasti ich zdravia. Častokrát, keď práca v domácnosti nie je považovaná za prácu, ktorá by bola uznaná na tej istej úrovni ako iný druh práce, je to len práca v domácnosti, má má to vplyv na ich každodenný život. Žena síce žije dlhšie, ale v podstate nemá lepšiu kvalitu života ako muži. A preto aj zohľadňovanie otázky zdravia by mala byť dôležitejšia v, alebo výraznejšia v oblasti žien ako v oblasti alebo v prípade mužov. Preto by sme mali preskúmať špecificky všetky tieto prípady, aby sme mohli jasne stanoviť stratégie v oblasti zdravia, ktoré by zareagovali adekvátne na túto situáciu pretože eh, mali by sme tiež eh, objasniť eh, túto otázku aj z rodového hľadiska. V prípade handicapu na ktorý sa ja vždy zameriavam, je veľmi dôležité v oblasti zdravia mať informované zdroje, ako aj údaje v oblasti zdravia, zakomponovať to takým spôsobom, aby to pochopenie bolo zohľadnené aj pokiaľ ide o právny štatút osoby s zdravotným znevýhodneným. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku, bolo potrebné, aby sme nútenú prácu. Takisto zakomponovali do tejto oblasti, pretože častokrát sú tomu vystavené hlavne ženy a preto Európska stratégia pre zdravotné znevýhodnenia a Európska stratégia pre rodovú rovnosť e, nemá pritom špecifický odsed alebo oblasť preto, aby sa hovorilo o e, ženách so zdravotným znevýhodnením a vôbec o osobách so zdravotným znevýhodnením. Je potrebné implementovať také pro programy, ktoré by jasne stanovili a preskúmavali takéto špecifika nielen v oblasti riešenia, ale aj prevencie. Ešte raz by som chcela na záver teda privítať eh, a poďakovať Beatriz za takúto úžasnú prácu, kde sme spoločne pracovali bok po boku. Ďakujem pekne, pani Esteras. A teraz odozdám slovo pani Regič Sagrozek. Odozdávam vám týmto slovo. Uh, Ďakujem pekne. Vážení panelisti, vážení kolegovia, Ďakujeme za túto zaujímavú schôdzu, za všetko, čo ste povedali, bolo to dôležité. Teraz naozaj už máme veľa vedomostí, pokiaľ ide o rodové rozdiely e, v zdraví a častokrát vieme, že ženy e, proste sa k ním e, správame horšie ako k mužom, dá sa povedať, ale naše zistenia um, nie vždy sa prejavujú do praxe, nie vždy sa prejavujú do nejakých konkrétnych usmernení a nemôžeme, nedokážeme presvedčiť e, daný sektor, aby s nami e, spolupracovali, sme dokázali e, presvedčiť lekárske asociácie, čiže aby táto disperzia, disperzia už neprebiehala, to, že nám chýba efektívnosť, myslím, že naozaj potrebujeme viac koordinovaných a systematických prístupov v rodovej medicíne, vracanie toho, aby sme sa viac e, učili, e, aby sme viac lepšie školili, potrebujeme lepšie rozdiely, pokiaľ je bližšie informácie, pokiaľ je rozdiel medzi pohľaviami, aby sme chápali biologické rozdiely, aké sú rozdiely pri chorobách, e, aby sme nerešili iba otázku toho, či daná bytosť je mužského alebo ženského pohľavia, ale ako sú tam hor, e, hormonálne úrovne napríklad v danom organizme. Potrebujeme aj farmakológiu do toho, do, do toho zahrnúť e, rôzne metabolizmy a odlišné metabolizmy, ktoré majú muži a ženy. A takisto tretia úroveň musíme mať e, prístup k vlastne osvete e, medzi našimi obyvateľmi. E, pacientky musia vedieť, že si musia, musia Eh, musí sa pýtať eh, lekárov, pokiaľ ide o eh, lieky. Aj lekári majú vedieť, že ženy a muži môžu byť odlišné. Všetci musíme vnímať socioekonomické aspekty, ktoré práve boli e, diskutované, e, rozdiel medzi bohatými, medzi chudobnými, či už ženami alebo mužmi. A pokiaľ chceme dosiahnuť to všetko, naozaj e, tvrdím, e, že by sme mali vytvoriť niečo ako disciplína rodovej medicíny a mali by sme sa sústrediť na zdravie a zdravotníctvo a mali by sme riešiť túto otázku ako jednu, e, jeden spoločný problém a e, mali by sme vytvárať naše vlastné e, hypotézy, výskumné metódy, ktoré idú od biológie až po behaviorálne štúdie, ako sa správajú naši študenti ako sa, naši pacienti, pardon, ako sa správajú ľudia, e, takisto socioekonomické aspekty. A na to všetko potrebujeme špecifické školenie mladých e, ľudí, potrebujeme e, kariérne možnosti pre našich mladých ľudí. Pokiaľ rodovú medicínu nebudeme rozvíjať ako akademickú disciplínu, tak nikdy nebudeme mať dostatočne dostatočné počty mladých vedcov, ktoré by mali záujem o tieto otázky a nebudeme môcť riešiť tieto otázky e, na najvyššej úrovni. A ak to nespravíme, tak nebudeme mať e, e, efektívnosť, pokiaľ ide o to, čo môžeme naozaj dosiahnuť, čo môžeme dať spoločnosti, čo sa dá zlepšiť, pokiaľ ide o to, aby sme sa správali rovnako spravodlivo, ale rovnako dobre aj k mužom, aj k ženom. Ďakujem pekne. Muchas gracias por su intervención tan... Ďakujem pekne za uh, tento váš ucelený eh, príspevok a tiež eh, za to, že ste aj tú, tú druhú stránku veci vysvetlili. Naozaj je to veľmi prekvapivé, že na tomto fóre musíme takisto vysvetľovať aj tie dve stránky veci, že je niečo, že musíme bojovať a vysvetľovať to, čo je absolútne zrejme, že treba zohľadňovať aj tie rozdiely, ktoré sú absolútne zrejme. Chcem mm, e, ponechať e, niekoľko záverečných minút na to, aby naše rečičky mohli zareagovať a uzavrieť e, ten, túto časť panelu. Preto ľutujem, že už nemôžem akceptovať ďalších kolegov, ktorí by mohli položiť otázku, ale ešte predtým požiadala o slovo pani Morvaj, takže poprosím aby bola stručná a odozdávam jej týmto slovo. Ďakujem pekne. Chcem tu privítať aj o mladých hráčov, respektíve hráčky hádzanej z Maďarska. Vítam ich tu medzi nami, sú tu na návšteve a pripomínajú nám aj to, že aj zdravie, respektíve takto cvičenie a šport sú dôležité pre zdravie a pre tú tému, o ktorej dnes hovoríme. A takisto aj pokiaľ ide nakoniec aj o zdravie duševné. A takisto je to dôležité z hľadiska toho, čo povedala naša prvá rečnička, je naozaj veľmi pozorovné, že kardiovaskulárne choroby sú e, hlavným, hlavnou príčinou e, smrti medzi e, ženami. Mám otázku, v mnohých členských štátoch Európy a do do mery tam patrí aj Maďarsko, ženy sú do veľkej miery zodpovedné za všetky rodinné aktivity, e, výchovu detí, e, práce v domácnosti, starostlivosť o seniorov a navyše od nich chceme, aby čoraz lepšie podávali výkony aj e, na pracovisku. Podľa výskumných údajov sú e, mnohé problémy súvisiace s úlohou e, žien a to až do tej miery, že ženy potom niekedy zabúdajú na svoje zdravie, zabúdajú športovať, zabúdajú cvičiť a o čo, e, čo o tom hovorí výskum a čo by sme s tým mohli spraviť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Morvaj. Ak e, súhlasíte, e, budete teraz vystupovať v opačnom poradí, než ako ste vystupovali najprv, takže začneme s pani Potrubou a potom pani Norton. Každá máte dve minúty, ak e, vám to bude stačiť na reagovanie na tie otázky, ktoré tu zazneli. Alebo prípadne, ak ste ešte niečo nestihli uzavrieť, tak to môžete uzavrieť teraz. Podľa mňa sa nachádzame e, a máme veľmi podobné názory na tieto témy, ale zároveň pre mnohých ľudí možno toto môže byť celkom e, objavné, aké informácie tu dnes e, zazneli. Niekoho to môže prekvapiť, niekto to, niekto to možno nepozná, nie preto, že by sme o tom predtým nevedeli. Takže poprosím najprv vás dve minúty. Thank you very much. Um, okay, yeah, I'm, I think that, thank you very much. Ďakujem pekne, ďakujem za tieto otázky. Myslím, že to sú veľmi relevantné e, otázky súvisia aj s tým, e, čo som ja spomínala e, v mojej prednáške. A takže poprvé bola tu otázka pani Bjork, a pokiaľ ide o vládne politiky a vo všeobecnosti zdravotníctvo, takže všetky ženy majú právo na, zdravotní, na zdravotné služby vrátane oblasti duševného zdravia. S tým e, plne súhlasím a sú to určite aj politické otázky a všetko, o čom tu hovoríme, e, súvisí s politikou, má to dopad na politiku, ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je následovne. Tieto témy sú už do istej miery známe, ale osobne mi zatiaľ nie je jasná. Jedna vec je veľa dôkazov, pokiaľ ide o duševné zdravie, aj duševné choroby. Máme to k dispozícii, ale aj odborníci, ktorí e, sa e, tomuto venujú, vám povedia, že častokrát sa to ignoruje a napriek tomu, e, že napríklad samovražda je jedna z hlavných, alebo dokonca hlavná príčina umrtia u mladých ľudí, málo sa tomu venujeme. Výskum prebieha, ako bolo spomenuté už aj zo strany e, ďalších e, rečníkov. Výskum je potrebný, výskum prebieha, ďalšie štúdie sú potrebné. E, pokiaľ ide o tie nerovnováhy alebo rozdiely medzi mužmi medzi ženami, napríklad bola tu jedna otázka, E, ženy, ktoré majú vek, e, kedy e, majú deti alebo prípadne tehotné ženy, vlastne sú vylúčené spod tých klinických testov, takže sú tam vlastne, kde chýbajú dáta, klinická valida teda chýba. Ďalšia téma. Prístup zdravotnej starostlivosti. To podľa mňa je téma, ktorá bola spomenutá a duševné zdravie by malo byť e, začlenené aj do univerzálneho zdravotníctva. Je to veľmi dôležitá téma a častokrát aj e, výskumníci, s ktorými ja pracujem, advokáti alebo podporovatelia témy duševného e, zdravia spomínajú túto tému. Dochádza častokrát k ignorácii, ale naozaj platí, že zdravie bez duševného zdravia nie je vlastne možné. Tak to povedali už aj viacerí kolegovia, naposledy poslankyňa e, z Maďarska nakoniec, fyzické zdravie a duševné zdravie veľmi úzko navzájom e, súvisia. Ľudia, ktorí majú závažné duševné e, problémy, e, častokrát e, budú mať aj chronické fyzické problémy a častokrát aj naopak, keď má niekto fyzické problémy, ktoré sú chronického charakteru, tak častokrát aj táto, človek, e, táto osoba, tento človek bude mať a vytvoria sa mu neskôr aj vážne duševné problémy. Takže všetky tieto veci navzájom súvisia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Potruba. Ako ste už povedali, ako my hovoríme v Španielsku, žiaľ Bohu, bez mikrofónu. Hovorila som, že my v Španielsku hovoríme, že máte viac rozumu ako svety. Hm, je to naozaj čistá pravda je to tak zrejme, že je neuveriteľné, že musíme o tom hovoriť, že musíme hovoriť o mentálnom zdraví ako o niečom, čo by malo byť zakomponované do oblasti poskytovania služieb v oblasti zdravia, ako keby to bolo niečo, čo je oddeliteľné, ale to nie je možné. Nie je nič eh, ľudské, čo by bolo bez mentálneho a bez fyzického. To je proste jeden neoddeliteľný celok. Teraz o odozdám eh, pani Norton slovo, nechcem ju prichádzať o čas. A poprosím takisto, aby nám poskytla svoje závery. Thank you. And again, thank you for the comments. Ďakujem pekne, ďakujem za vaše poznámky. E, spolu s kolegami e, považujeme e, zohľadnenie rodových otázok za zásadne dôležité. Sú tu viaceré E, problémy. Do, e, zochádzame sa e, s mužmi, s ženami izolovanie. Musíme komplexne k tomu pristupovať, e, celý životný úsek. Ja sa zapodievam neprenosnými chorobami a myslím si, že je veľmi dôležité spolupracovať so spoločenstvom, ktorá sa venuje reprodukčnému zdraviu, e, sexuálnemu zdraviu, e, s tým, aby sme aj tam zistovali nejaké problémy z hľadiska e, duševného zdravia. Musíme analyzovať fyzickú aktivitu. Viem, že v Číne napríklad častokrát odpor- ženám odporúčajú, aby počas tehotenstva nerobili fyzicky namáhavú prácu musíme integrovať e, problematiku e, sexuálneho reprodukčného zdravia. Ďalej prístup k e, starostlivosti. Nie, nevieme úprimne povedané, aké existujú možnosti zvlášť mužov a žien, ako to ovplyvňuje spoločnosť ako celok. ako to má zásadný význam. A posledná vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, v súvislosti so škrtmi e, a úspormi musíme e, naozaj znižovať náklady, ale e, musíme to robiť na základe nejakých presvedčivých objektívnych dôkazov. Musíme to robiť kreatívne, inovačne, aby sme zabezpečovali zdravotnú starostlivosť nielen na úrovni lekárov, treba e, viac doraznovať využívanie nových technológií, musíme e, inovačne pristupovať k e, nakladovo úsporným spôsobom liečenia a sprevádzania chorých a na základe osobnej skúsenosti, ktoré som získala v ostatných dňoch. V súčasnosti som členkou jednej komisie v, v Spojenom kráľovstve v Rade pre vedecký výskum E, hovoríme o rôznych e, finančných e, možnostiach a zistíme, že žiadne takéto aplikácie vôbec nezohľadňujú rodové záležitosti. Uvedomujem si, že počas analýzy takýchto žiadostí alebo aplikácií nemôžem e, e, e, to prepracovať, ale počas svojho pôsobenia v takejto komisii chcem venovať tomu väčšiu pozornosť. Človek si uvedomuje takéto záležitosti vrátanie rodových záležitostí. Je to veľmi dôležitá vec, ale častokrát ľudia, ako som ja, ktorí e, sa priamo tým zapodívajú, zabúdajú na to, že toto všetko treba integrovať. Poznáme všetky tieto problémy, ale zároveň ich nepoznáme. A niekedy to znie ako e, pokázený nejaký záznam, ktorý všetko to stále to isté opakuje, ale treba sa tomu venovať. Creo que... Ďakujem pekne, pani Norton. Myslím si, že pokiaľ ide o konsenzus, e, ktorý sme tu dosiahli k tejto otázke, to je nielen pozitívna vec, ale je to aj možno nová platforma, za základe ktorej môžeme tieto zmeny naštartovať, pretože častokrát takéto zmeny sú politické rozhodnutie. Je to jednoduchá politická vôľa, rozhodnutie, ktorá môže zohrať veľa, ako náhle niečo uznáte, uznáte ten problém, oslovíte ho, pardon, pomenujete tento problém, tak potom môžete niečo s tým robiť. Avšak politická vôľa je tu a je to prvá vec, ktorá je potrebná. Teraz odovzdám slovo mojej spolupredsedníčke pani Damonce, pretože som si istá, že bude chcieť uzavrieť tento panel a to je práve to, čo teraz potrebujeme. Jej slova. Just in closing, uh... Záverom by som chcela poďakovať profesorke Nortonovej a um, za veľmi informatívne e, vystúpenie. Myslím si, že e, v tomto bloku sme zdôraznili význam e, rodových záležitostí vo vzťahu k neprenosným chorobám a duševnému zdraviu. Veľmi málo kedy o tom počujeme a pani profesorka Norton, máte pravdu, do značnej miery sme sa sústraďovali na sexuálne reprodukčné zdravie, na záležitosti, ktoré s tým súvisia a to, že sme to dnes e, e, si vypočuli, nám e, pripomenulo, e, že sú tu e, e, otázky, ktoré ste nastolili pripomínajú nám e, e, skutočnosť, e, že neprenosné choroby a duševné zdravie to nie sú len záležitosťou bohatých ľudí alebo spoločnosti, že dokonca chudobnejšie krajiny nie sú dvojakú záťaž neprenosných ochorení, problémov duševného zdravia plus infekčných ochorení Častokrát si myslíme, že rakovina, e, srdcovo-cievne e, e, choroby, mozgové príchody sú problémom európskych štátov, ale dvojitá ťarcha, ktorú znašajú chudobnejšie krajiny, si vyžaduje, vyžaduje väčšiu pozornosť aj ku kvalite života. Hovorili ste o potrebe informovania a, a najmä žien. E, Chápeme všetci, že treba raz ročne e, urobiť e, mamografiu alebo e, ďalšie kontrolné vyšetrenie, ale záležitosti duševného zdravia, srdcovo-cievných chorení nie sú v stredobode pozornosti. To znamená, že informačná, propagačná práca, o ktorej ste hovorili, je nemenej dôležitá záležitosť integrácie, ktorá e, bola viackrát nastolovaná. E, znamená, že potrebujeme komplexný pohľad nielen e, na biologické záležitosti, ale na emocionálne, kultúrne hľadiska. Ide o celkový prístup k zlepšovaniu kvality života E, pokiaľ ide o výskum, domnievam sa, že dôraz na e, e, zohľadenie rodových aspektov pri analýze dát je veľmi dôležité. V maji v Indii na zasadnutí globálneho výskumnej rady sme zdôraznili no, význam globálneho prístupu aj zo strany financujúcich organizácií a e, problémy základného výskumu a inovačné e, nápady e, v súvislosti s rodovou medicínou. Myslím si, že ešte skôr dnes ráno sme hovorili o tom, a v čom spočúvajú tieto nové prístupy Domnievam sa, že e, diskusie dnešného rána nám naznačuje takéto nové prístupy, aby sme e, ponovom k tomu pristupovali, aby sme e, nerobili stále to isté. A títo inovačné prístupy v súvislosti s výskumom a zda e, znamenajú, že sme sa vydali správnou cestou a budeme v tom pokračovať počas e, dnešného aj zajtrajšieho dňa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pani Otruba, pani Norton, pani Nonse. Na záver už chcem povedať iba jednu vec, e, pokiaľ ide o to, aké sú naše úlohy ako zastupcov verejných inštitúcií, inštitúcií Európskej únie. Častokrát sa hovorí, že e, v oblasti zdravotníctva Európska únia nemá e, právomoci, ale to nie je pravda. Pokiaľ ide o prevenciu, tam máme isté právomoci a takisto môžeme podporovať e, štáty, aby sme mohli naozaj obhajovať ľudské zdravie tak, ako treba. Európska komisia uverejnila viaceré štúdie, pokiaľ ide o zdravotný stav e, žien, ale v praxi po týchto dokumentoch neboli e, prijaté konkrétne aktivity v oblasti zdravia e, žena vo všeobecnosti, pokiaľ ide o zdravot, vôbec politika zdravotníctva v Európe ignoruje tieto rodové otázky. Čiže dáta máme, informácie k tomu máme, výskum máme, ale politiky, ktoré by odstraňovali tieto rozdiely, ktoré by bojovali proti diskriminácii, ktoré by chybné e, nastavenia napravovali, tie nám chýbajú. Máme tu istú e, povinnosť dať e, e rodovú rovnosť e, alebo rodový aspekt do všetkých dokumentov Európskej únie, takto v zmluve je uvedené, ale častokrát e, to v praxi vyzerá inak. Napríklad máme stratégiu pre zdravotníctvo, a tam e, sa málo hovorí o potrebách e, žien, takže treba si vyžadovať e, väčšie zaangažovanie zo strany našich inštitúcií. Naozaj je to jeden z hlavných bodov aj správy, ktorú sme spomenuli, na ktorej pracujeme. V rámci výboru FEM a chceme v rámci nej dosiahnuť skutočnú rovnoprávnosť, pokiaľ ide o otázky zdravia, pretože sú to otázky nielen ľudských práv, ale aj vlastne úplne základné otázky. Nemôžeme umožniť už e, ďalšie e, rozdiely v oblasti zdravotníctva kvôli e, iba pohľaviu. Je to nespravodlivé, je to diskriminácia, je to neeurópske a navyše to škodí, je to negatívne pre vývoj, pre rozvoj Eh, pre aj hospodárstvo nakoniec a my vlastne takýmto spôsobom podkopávame našu hlavnú úlohu a to je eh, garantovať rovnaký prístup v eh, príležitostiam v mužských oblastiach, ale najmä aj v zdraví. Uzaveriem to teda ďakujem všetkým čo, ktorí tu vystúpili, ktorí prispeli im ľúto, že som nemohla dať možnosť vystúpiť všetkým ľuďom ktorí chceli. Určite budete mať e, informácie ešte k tomu, čo tu odprezentoval. Dúfam, že budeme mať prístup aj k tým prezentáciám, ktoré tu zazneli. V elektronickej forme ešte raz sa chcem poďakovať pani Truba, pani Norto, pani Dumonce a potom uh, bude nasledovať ďalší panel. Teraz vymeníme tu na vlastne kolegov a bude pokračovať ďalší panel.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 Good morning. Would you please all... Pekný deň, poprosím vás, aby ste sa všetci e, posadili. Ďakujem veľmi pekne, aby sme teda mohli pokračovať. Uh, you can't hear. Uh, why? Nepočujete ma? To je zvláštne, lebo... Uh, hm. Does it function? E, funguje mikrofón, prosím? Počujete nás? Tlmočníci e, počujú pani predsedničku. Zdá sa, že je všetko v poriadku. Takže veľmi pekne ďakujeme. Pekné dobré ráno všetkým. O chvíľu prepnem do e, vlastnej reči. Budem hovoriť po grecky. Prejdem teda do grečtiny a, a preto a, by som vás chcela aj privítať že na tomto dnešnom zasadnutí na veľmi dôležitú tému. Veľmi stručne vám chcem povedať, že minulý rok som bola spravodajkyňa pre jav, ktorý sa stále rozmáha a ktorý je pod takým si skleným e, poklopom. Sú to e, prekažky, ktorým musia prekonávať e, ženy v, v rámci svojej kariéry, keď pracujú v oblasti výskumu, technológií a tak ďalej. Ich kariéra je častokrát zabrzdená kvôli niektorým klasickým stereotypom, rôznymi druhmi prekažkami, pretože častokrát eh, eh, práve eh, z toho mm, dôvodu, že sú ženy, nemôžu získať zodpovedné miesto na vyššej úrovni. Je potrebné preto vypracovať globálnejšiu politiku v tejto oblasti. Skonštatovali sme, že ženy, ktoré sú na eh, úrovni, kde sa príjme rozhodnutia, či už na univerzitách vo výskume alebo eh, ďalších e, sektoroch môžu prispieť ku konkurencieschopnosti a takisto aj k rozvoju európskeho hospodárstva, aj keď e, legislatíva je síce uspokojivá v tejto oblasti. Pokiaľ ide o uznanie statusu týchto žien, je potrebné podporiť tieto ženy, aby získali e, vysoké pracovné miesta s vyššou zodpovednosťou, avšak nič sa v podstate v praxi nestalo. Síce niekoľko úspechov sme zaznamenali, ale ešte máme veľa práce pred nami. Okrem iného ide aj o to, aby sme e, zabezpečili vývoj v tejto oblasti tak európskej ako legislatívy, ako aj národných legislatív. Len niekoľko príkladov ktoré e, e, nezodpovedajú s problémom len toho skloneného poklopu, ale takisto nám aj ukazujú, aká je mentalita ktorá eh, nie príliš sa eh, rozvinula a s ktorou bojujeme aj na výbore pre ženské práva. Eh, máte tu portréty bývalých predsedov Európskeho parlamentu na jednotlivých chodbách vonku. A pozrite si, mali sme 28 predsedov mužov a len dve ženy, ktoré boli na tomto poste. To tiež dokazuje nerovnosť v rámci rodovej rovnosti, pretože vieme si každý predstaviť e, aj, že by to bolo opačne, že by tam bolo 28 kvalifikovaných žien, ktoré by mohli získať toto e, zodpovedné miesto na čele Európskeho parlamentu. Na úvod e, teda tejto diskusie tretieho panelu by som chcela vám povedať, že ženy nemôžu neustále uh, mať pred sebou takéto prekážky, ale mali by mať práve že prínos tých globálnych politík na úrovni národných legislatív alebo európskej legislatíve a, je potrebné im zabezpečiť čo najviac stimulov na to, aby takéto miesta sa snažili dosiahnuť, pretože dokázali, že neexistuje v súčasnosti žiadne ženské alebo mužské remeslo či profesia. No, sú tu, je tu v podstate cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť, že každá ľudská bytosť, či už muž alebo žena, by mali na základe svojho úsilia získať e, miesto a vykonávať profesiu, akúkoľvek by chceli a boli schopní vykonávať. Teraz odozdám slovo pani Elizabeth Policer, ktorá nám ho povie o mm, presadzovaní žien v oblasti výskumu, vedeckej práce univerzitného prostredia v oblasti matematiky, pretože tu je práve ten prístup žien veľmi slabý. Yeah. Uh, sit... Ďakujem veľmi pekne. Mám pocit, že tu zastupujem spoločenstvo uh, rodového sametu, ktorý uh, uh, sa, um, ktorá sa rastie sa rozvíja od roku 2011 e, vďaka príslušnému projektu. Ďakujem veľmi pekne Výboru pre práva e, žien za to, že e, summit sa mohol opätovne dostať do parlamentu. V roku 2012 sme boli tu pritomne, keď ste e, e, hovorili o horizonte 2020 a v tom prípade ste veľmi, e, veľmi dobre hovorili o zapracovaní našej agendy. Je to 9. summit, stal sa globálnou iniciatívou. Teraz vidíte, ako to funguje. Ide o spoluprácu medzi politikmi, vedcami, E, e, vysokoškolskými učiteľmi, iba na základe spoločného úsilia dokážeme e, vylepšiť stav vecí. Takže teraz budeme hovoriť o tom, čo sa deje v ostatných regiónoch sveta, kde rodové, rodový summit sa využíva ako nástroj, aby sme vylepšili pochopenie rodových aspektov vo vede, aby sme tam, kde je to potrebné, zabezpečili vylepšenie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Mijoko. Watanabe. Dobre som vysvetlila vaše e, zastupkine e, výkonnej rediteľky Japonskej agentúry pre vedu a technológie, e, e, riadi úrad diverzity a inklúzie. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som vám približila ďalší rodový summit v Japonsku. Spolupracujeme s viacerými ľuďmi a organizáciami, aby sme e, rozbehli e, príslušné hnutie v Japonsku a v celej Ázii. E, tu vidíme dejiny rodových samitov. Teraz máme 9. summit a ďalší rodový summit sa bude konať 25. a 26. mája budúceho roku v blízkosti E, e, e, stanice v Tokiu, čo je veľmi užitočné a pohodlné. To sú hlavné orgány našej organizácie, vedeckej rady Japonska. A je tu Japonská akadémie, spolupracujeme organizujeme zasadnutie správnej rady a diskutujeme o dôležitých e, e, otázkach, o harmonográme. Naši členovia e, zastupujú rôzne profesie, máme tých najlepších poradcov. Máme medzi organizátormi Japonskú e, e, e, radu pre vedu. Spolu po sebe tu tri ministerstva a Keidan Ring. Je to federácia podnikateľov. Spolupracujeme s ženskými organizáciami a s UNESCO. Našimi partnermi sú dve vysoké školy v Japonsku a e, inovačná e, organizácia pre rodové záležitosti e, v Koreji a ešte ďalšia organizácia zo Spojených štátov. Radi by sme spolupracovali s viacerými entitami a jednotlivcami. Rozširujeme platformu sponzorov v súčasnosti nás sponzoruje 8 spoločností, jedna nadácia a tri akademické spoločnosti a takisto 60 univerzít. V súčasnosti máme 26 sponzorov. Možno, že ich bude aj ešte viac tu my vidíme e, štruktúru sponzorovania. Máme tri druhy sponzorov. Najdôležitejšou úlohou je získať čo najviac medzinárodných partnerov. To znamená, že pokiaľ e, vás zaujíma tento nový summit, e, spojte sa s nami, prosím Hlavnou témou rodového e, e, samitu je lepšia veda, inovácie prostredníctvom e, inkluzívnej angažovanosti v rodových otázkach. Plánujeme tri plenárne zasadnutie, zasadnutie. jednak nové hranice výskumu. Pozvali sme doktorku Asakavu, E, vy, vypracovala viaceré e, rozhrania umožňujúce prístup e, pre nevidomých a mm, budeme sa venovať viacerým závažným globálnym problémom a problémom Ázie, vrátanie boja s chudobou, hladom, podpory ľudských práv. Tretie plenárne e, zasadnutie je venované sociálnej zodpovednosti vedy. E, predsedať bude doktorka Halayama. E, pracuje na úrade vlády Japonska a plánujeme pozvať viacerých rečníkov. Jednak doktorku Kanberu, hlavnú redaktorku Ďalšia e, e, e, pozvaná rečnička je doktorka Pik, ktorá je tu prítomná. Budeme hovoriť o sociálnej zodpovednosti vedy. Zároveň súbežne plánujeme dve ďalšie konferencie. Pripravujeme návrhy pre rodový e, summit pôjde o e, dlhodobo držateľné rozvojové e, ciele OSN. Rodová rovnosť je veľmi dôležitá, dôležitý piatý cieľ, ale existujú viaceré aspekty súvisiace s rodovými záležitostami E, pôjde o záležitosti e, e, žien, dievčat, chlapcov a mužov. Zahrňajú viaceré rozvojové ciele. Vľavo na tomto obrázku máme cieľy súvisiace s rodovými otázkami a vpravo vidíme e, e, rozvojové cely, ktoré nesúvisia bezprostredne s rodovými otázkami. Avšak e, treba sa snažiť o spoluprácu medzi mužmi a ženami pri naplňaní cieľov, ktoré priamo nesúvisia s rodovými otázkami E, totiž v súčasnom priemysle chýba e, rodový pohľad a túto situáciu by sme chceli zmeniť. všetky, e, musíme si uvedomiť, že všetky títo e, e, e rozvojové cely e, sú e, vzájomne prepojené práve rodovými záležitostiami. Otvorili sme e, svoj e, website e, a um, tu je výzva na prekladanie uh, e, uh, e, uh, e, abstraktov. Um, a profesorka Kuminaseva uh, vám približí podrobnosti sa s prekladaním návrhov na vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, ten čas máme obmedzený, máme tam pravidlá. Eh, pretože chceme mať potom čas aj na diskusiu. Takže pani Kinos, to je podpredsednička vedeckej rady Japonská profesorka eh, oddelenia eh, alebo teda katedry angličtiny na Cornell University. Áno, ja teda chcem ukázať, že, tak teda poprosím vám ďalší slide, že medzi týmito šestimi témami ja uvediem dve e, e sedenia, ktoré budú charakterizovať summit v Tokiu budúci e, rok. E, vpravo vidíte prvú stranu najnovšieho vydania nášho časopisu Academic Trend. Venuje sa práve rodovým otázkam a táto obrázka je, tento obrázok je z šiestej e, pracovnej skupiny pre ženy a šport. E, Toto zasadnutie sa konalo v roku 2014 v e, Helsinka. Nadpis je Lead the change, be the change. Veď zmenu buď zmenou. E, keď hovoríme o, hra, o rode a športe, cieľom e, všetkých všetkých relevantných organizácií by malo byť do roku 2020 navýšiť navýšiť účasť na 40%. To je rok, kedy budú, kedy budú Olympiáda v Tokie. Tokiu. E, budeme sa venovať e, tejto téme v rámci e, dvoch podtém rodová rovnosť spoločnosti a výkony ženských športovky na Olympiáde. Tieto dáta nám ukazujú, ako zvyšovanie počtu ženských političiek, teda politikov, či to súvisí alebo nesúvisí s výsledkami E, ženských športovkyň na Olympiade, v tomto prípade na Londýnskej Olympiáde v roku 2012. A takisto ako e, výsledky e, športovkyň sú vysvetľované do, do tej miery, aká je rodová rovnosť v Japonsku. Tá je nižšia teda než v iných krajinách. Ďalšia téma evolúcia v športe z pohľadu fiskálnej kultúry a e, schopnosti, respektíve neschopnosti alebo zrodného postihnutia. E, budeme tu hovoriť o e, nasledovných e, témach v rámci rodových dimenzí alebo rozmerov e, v športe, pomalé športy a e, tzv. mindfulness, horizont možností, ktorý otvárajú fyzické kultúry a tak ďalej Čo sa týka témy uh, e, svobody číslo 6, rodová rovnosť pohľadu mužov a chlapcov, e, štúdie ukazujú, že e, čítanie alebo či, porozumenie v rámci čítania, takisto aj e, matematické zručnosti zo strany chlapcov sú nižšie než v prípade dievčat. Tento trend e, už e, prebieha od polovice 90. rokov v Európe. Takže je na čase, aby sme my seriózne diskutovali o týchto e, témach slabšieho výkonu chlapcov, respektíve e, áno, mladých mužov. A toto sú e, zistenia, ktoré vidíme na celom svete. Tie dáta by mali byť viacej rodovo citlivé. My ako a ja spolupracujeme, aby Gender Summit 10 bol miestom pre otvorený dialog vo viacerých oblastiach rada, teda rod, pardon, e, e, etnické otázky a tak ďalej. Tešíme sa všetci na vás v Tokiu. Thank you, Mrs. Noze. Now, Mrs. Lee's principal... Pani Lee's e, výskum e, nička v rámci Rodového výskumného centra odborníčka na výskum v oblasti STEM. Ďakujem pekne, dobrý deň, e, prajem. Prvý slajd. E, koncept e, rodovej inovácie bol zahrnutý v treťom zákonnom pláne korejskej vlády pre podporu žien, žien vedkyň to je náš teda právny základ, na základe ktorého konáme. Ďalší slajd. Otázka integrácia rodového rozmeru do výskumu a inovácií bol, táto otázka bola teda začlenená v Koreji e, v rámci prípravy e, Azijsko-Pacifického samitu v Koreji, ktorý sa konal minulý rok. Hoci medzinárodná diskusia, pokiaľ ide o ženy a oblasti STEM, tá sa už vyvíja nielen, e, teraz hovoríme o číslach, ale aj riešime inštitúty a konkrétne postupy, vedomosti a problémy. Naďalej v Koreji máme výzvy v každej fáze tohto spektra. Ak vychádzame e, z politiky rodovej inklúzie Centrum pre rodové inovácie, výskum a technológie bol e, vytvorený v februári tohto roka. Poprosím ďalší slajd. Gender Summit, rodový summit, ktorý sa uskutočnil e, v Koreji, dosiahol veľký pokrok pre rodovú politiku v Koreji. E, nehovorím už iba o rodovej rovnosti, ale o celej agende rodových otázok vrátane rodových inovácií. V súčasnosti korejské výskumné agentúry e, oznámili, alebo k dnešnému dňu už oznámili konkrétne politiky, ako implementovať rodové inovácie, ale národný Národná vedecká nadácia v Koreji podporuje biomedický projekt výskumu pre rodové inovácie. Táto organizácia NRF takisto podporuje e, rodový výskum v rámci programu GISTER, ktorý som už predstavila. Rodový summit v Soule priťahol pozornosť na to, že rod by mal byť eh, hlavným spomedzi všetkých eh, mileniových rozvojových cieľov bola snaha vytvoriť spoluprácu aj s agentúrami OSN, ako napríklad e, je tu sieť pre trvo, trvoudržiteľný rozvoj OSN, respektíve OECD, kde sa e, informujú účastníci o najnovších vedeckých zisteniach. Čister e, vykonáva výskum, pokiaľ ide o začlenie konceptu vo všetkých relevantných e, oblastiach politik v Koreji. Obsahuje to transformáciu agendy alebo politické agendy, tak aby sme tam začlenili aj e, otázky súvisiace s rodovými inováciami v tom základnom akte pre výskum a technológie. Okrem toho, to centrum podporuje rodové inovácie vo všetkých relevantných e, učebných plánoch na univerzitách Európ, e, korejská e, inovácia, takisto oficiálne rozvojové e, programy a financovanie vládnych agentúr. Vytvorili sme prípadové štúdie, ktoré boli zahrnuté aj na web stránke rodových otázok na Stanford University. Analizujeme, akým spôsobom pohľavy a rod navzájom fungujú. Výskum našho centra sa týka základného e, výskumu inžinierstva, životného prostredia, takisto aj politiky. Poprosím ďalší slajd. Centrum spolupracuje s rôznymi sektormi výskumu a vývoja treba zvorazniť eh, spoluprácu eh, s Korejskou akadémiou vied a technológie. technológie. Snažíme sa riešiť otázky rodovej inovácie v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou. Ako si viete predstaviť, existujú eh, mnohé výzvy v tejto oblasti, ale začali sme veľmi dobre Takisto spolupracujeme s výborom pre vzdelávanie vlastne inžinierstva. Korea bude pokračovať aj naďalej vo svojej snahe zvyšovať tento dopad v rámci inovácií a jeho dopadu na alebo ich dopadu, dopadu aj na e, biznis. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí kolega pán Vila More z Rady pre e, prírodné e, vedy. Nech sa páči. Slide 2, please. Poprosím vás o druhý slajd. Ďakujem pekne, vážna pani predsednička, vážna pani spolupredsednička, vážení e, rečníci, poslanci, kolegovia. Pre mňa je veľkým potešením, e, že tu môžem byť. Ďakujem pekne organizátorom za možnosť zúčastniť sa tejto e, skvelej platformy. Spolu s kolegami približíme váš, nás pohľad na rodovú rovnosť e, v Kanade. E, tento summit je možnosť vytvoriť kontakty pre všetkých zainteresovaných. Je to platforma, ktorá sa využíva na tvorbu nových aliancií. Napokon je to príležitosť pre nás všetkých, aby sme sa poučili a pozreli sa do budúcnosti. Je to citát e, doktorky Kuriovej. Mňa naučili, že e, pokrok nie je e, rýchly ani e, jednoduchý. A to isté sa týka aj rodovej rovnosti v budúcnosti. Existujú viaceré dôkazy o tom, že napredovanie nie je jednoduché. Je dôležité argumentovať potrebu rodovej rovnosti Našim cieľom nie len e, podporiť výskum a inovácii rodových otázok, je potrebné spochybniť prevladajúci model. Nie jednoduché, aby sme si všetci uvedomili, že nie sme objektívni, že by sme mohli byť e, e, lepšie, by sme mohli lepšie riadiť výskum, avšak výskum sa vyvíja a my sa postupne učíme a to je dobrá správa. Náš prístup musí byť opatrný a konstruktívny. Zajtra sa bude hovoriť, ako argumentovať potrebu rodovej diverzity e, voči ľuďom, ktorým na tom nezáleží. Je to veľmi aktuálna téma v čase, keď sa e, snažíme uplatňovať našu politiku a plány. Čiže potrebujeme e, zbierať informácie, E, napríklad vieme, že e, autohavárie sú dôležitou príčinou e, umrtia plodov a zdá sa, že auta sú bezpečnejšie z hľadiska mužov než žen. To znamená, že musíme aj tieto otázky zohľadňovať vo výskume. Takisto treba zvyšovať informovanosť. Je to krásna kniha, ktorá bola prenedávno zverejnená a je venovaná mm, e, otázkam rodovej e, rovnosti e, je k dispozícii online, obsahuje veľa grafik, ľahko sa číta. Teraz by som odovzdal slovo kolegyne, ktorá bude pokračovať v tejto prezentácii. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, e, teraz vystupí e, vedecká riaditeľka organizácie Quebec Natural Sciences, e, e, predsednička grantovej agentúry e, z Kanady. Vážna pani predsednička, aj pre mňa je veľkým potešením. E, Spomeniem e, e, summit číslo 11 e, v marci. E, Toto je náš premiér Justin Trudeau Samozrejme hovoríme o Kanade. Minulý rok e, pýtali sa ho, prečo by bolo e, dôležité mať tak veľa žien e, vo vláde. Povedal, pretože je to rok 2015 a dúfajme, že aj v roku 2017 zabezpečíme väčšiu rovnosť vo viacerých ohľadoch. To je preklad strategickej iniciatívy, vrátanie iniciatívy venovanej rodovej rovnosti jedno z ministerstiev e, iniciovala túto e, e, prácu, financujúca z vládnych zdrojov. V januári 2015 Národná agentúra pre výskum a inžinierstvo a prírodné vedy sa prihlásila k tejto iniciatíve E, vrátanie e, e, implementácií záväzkov v oblasti rodovej rovnosti. Existuje aj tá agentúra, ktorú riadím v provincii Quebec a teraz spolu s organizáciou UNESCO sa pripravujeme na účasť na procese, projekte SAGA, ktorého cieľom je vylepšiť analýzu e, e, rodovej, e, oblasti, rodovej rovnosti v oblasti vied, inžinierstva. Ide o transhraničnú iniciatívu, ktorú financuje Európska komisia. Kanada sa tiež pripojila k realizácii tejto iniciatívy. To sú jednotlivé aktivity, ktoré e, vychádzajú z prechádzajúcich samitov, napríklad globálny výskum, globálna výskumná rada e, realizujú určité akčné plány v oblasti rodovej rovnosti. E, napríklad hovoríme o príležitostiach pre ženy v oblasti výskumu, pre ženy, ktoré nemajú možnosti publikácie svojich výsledkov, Ehm, ide o možnosť e, poskytnúť nové príležitosti do budúcnosti e, e, realizujú sa viaceré analýzy, ktorých výsledky sa zohľadňuje výskumnou radou, pôjde o extrapoláciu výsledkov na celú populáciu, ale uplatnenie týchto výsledkov iba na časť populácie je nesprávne musíme pôsobiť globálne a preto sa zúčastňujeme aj e, rodového sametu v Európe. Ďalší e, summit má návrh programu, pripravujú ho e, štyri týmy. Argumenty pre roznorodosť v oblasti výskumu, podnikania, financovania chceme Eh, hovoriť o 150. Eh, výročí eh, existencie krajiny. Hovoríme o dôležitých výročiach. Stíham, máme ešte čas. Budeme zdôrazňovať multietnicitu, pôvodnú kultúru, rodovú diverzitu, samozrejme pôvodné komunity Kanady nie sú dostatočne zastúpené vo vede. Musíme to riešiť spoločne. Takisto chceme e, pripraviť mapu rozvoja pre Severnú Ameriku a na základe integrácie s medzinárodnými e, a globálnymi iniciatívami. To sú kľúčové otázky, niektoré z kľúčových otázok, o ktorých teraz sa diskutuje na úrovni e, riadiaceho výboru pre 11. E, e, e, rodový summit, ktorý sa bude konať v Montreali o rok. Aké otázky sa riešili na predchádzajúcich summitoch? Čo chceme dosiahnuť na novom summite? Ako urobiť kvantový skok, aby sme dosahli skutočné zmeny? Skutočnými zmenami bude i realizácie, e, budú e, e, realizácie implementácie našej politiky, aké sú ukazovatele úspešnej realizácie politiky, tak vyzerá Montreal. Rovnako bude vyzerať aj o rok. Dúfam, že všetci prídete. Ak sa chcete viac dozvedieť o 11. samite, zajtra kolega Pinto bude hovoriť o novom samite v pléne o 9 hodine e, e, ráno a to je posledný slajd. To sú naše partnerské organizácie. E, samozrejme, hlavným organizátorom je Vebecká výskumná ráda. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Now I'll give the floor to Madame Ali. Ďakujem pekne. Ďalej pani Alice Abhe, pokiaľ dobre vyslovujem vaše prezvisko číslo 198, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Poprvé, ďakujem e, tomuto e, samitu za túto príležitosť vystúpiť. Som z novej iniciatíve, ktorá sa volá e, Rod vo vede, technológia, inžinierstve a máme istú víziu a to síce žiaden trvalo udržateľný rozvoj nebude dosiahnutý, pokiaľ veda a rod nebudú dané do istého vzťahu. A našou misiou je tieto tri bodky prepojiť a presvedčiť ľudí, ktorí príjmajú rozhodnutia, aby takýto rodový pohľad dali na e, pokiaľ ide o ich teda vedecké a rozvojové politiky a stratégie. Ja si myslím, že toto, toto schôdza v parlamente hovorila o mnohých dôležitých témach. Vychutnala som si, alebo teda naozaj sa mi páčili e, tie myšlienky, napríklad tu zazneli radikálna intervencia, ako povedal aj minister, a naozaj musíme ísť ďalej ako len zavádzanie nejakých konkrétnych e, eh, politik. Treba to naozaj hodnotiť, treba eh, prejsť z politiky k konkrétnym aktivitám. Ja si myslím, aktivitám. Ja si myslím, že to, čo priniesol tento panel je, že hovoríme o tom, ako tieto jednotlivé inštitúcie vykonávajú a to by mala byť podľa mňa jedna z tém, rodového samitu odteraz, pretože keď budeme dávať e, do e, praxe politiky, to už je samo o sebe náročné, ale my chceme ísť ešte ďalej, chceme ich hodnotiť, chceme si povedať, aké sú efektívne. Takže ja si myslím, že tento e, summit, tento rodový summit nám v tom môže pomôcť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že už nemáme čas na rozpravu. Ešte poprosím Elizabet, aby to stručne uzavrela našu diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teší ma, že môžem uzavrieť toto sedenie. Ďakujem za vašu trpezlivosť. My zdôrazňujeme, že rodový summit je o rode, takže hovoríme o mužoch a ženách v ich rozmanitosti. Hovoríme o kvalite, kvalite výskumu prostredníctvom rodovej e, rovnosti. Hovoríme o rovnosti pre všetkých ľuďoch, pre všetkých ľudí v spoločnosti. A keď hovoríme o kvalitnej vede, tak hovoríme o takej vede, ktorá by mala rovnaké e, výhody aj pre mužov, aj pre ženy, aj pre iné skupiny, ktoré momentálne sú malo reprezentované vo vede. Všetci by to mali očakávať. E, rodový summit nie je konferencia, je to iniciatíva, ako zmeniť veci aby ste súčasťou tejto iniciatívy a ďakujeme vám za vašu e, podporu. Ďakujeme e, za e, túto šancu zmeniť veci a to sa nám podarí iba vtedy, keď budeme pracovať spolu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým za vašu účasť. Myslím, že všetci sme presvedčení, že koncept rozmanitosti by mal, teda, rovnosti by mal, alebo rovnoprávnosti začínať už v škole, kde sa deti majú naučiť, že sú rovnocené vo všetkých aspektoch života a začína samozrejme v rodine. Ďakujem pekne a majte pekný deň všetci.